Vážené dámy, vážení páni, srdečne vás tu vítam. Je to naozaj špeciálna miestnosť, neviem prečo sme tu, ale sme tu. Later, God, no. Sedíme kilometre od seba. Tuším, budem potrebovať lepšie okuliare, aby som vás lepšie videla, lebo ďalekohľad. Takže vítam vás tu. Má niekto, prosím, niečo k programu? Nikto sa nehlási. Nemám ani žiadne oznámenia. Tým sa dostávame k bodu číslo 3, energetická infraštruktúra. Kolega Soza Wagner je spravodajcom. Videl som ho tu niekde, niekde. Takže on je spravodajcom a ako prvý aj dostáva slovo. Nech sa vám páči. Gracias, <clears throat> a... Ďakujem pekne, pán predseda. Ide teda o analýzu môjho pracovného dokumentu. Naozaj e, sa teším tej cti, že som mal možnosť kolegom a kolegyňam tento dokument predložiť práve ja. Ciele politík v oblasti energie sú naozaj jasné. Ide o vytvorenie spoločného trhu, ide o trvalú udržateľnosť, ide o využívanie alternatívnych zdrojov energie, ide o konkurencieschopnosť a zabezpečenie dodávok energie to sú teda v tých hrubých rysoch ciele európskej politiky v oblasti energie v zmysle definície, ktorú stanovili inštitúcie. Je zrejme, že tieto ciele sa bude dať dosiahnuť iba vtedy, keď príjmeme náležité opatrenia zodpovedajúce tomu energetickému modelu, ktorý chceme v Európe dosiahnuť. No a preto som vypracoval túto správu o infraštruktúrach a o ich prioritách. Samozrejme, že tu máme rámec, ktorý spočíva hlavne v Lisabonskej zmluve. No a vďaka tomu sme sa stali, vďaka tejto zmluve sme sa stali účastníkom rozhodovacieho procesu aj v oblasti energie. Pokiaľ ide o priority a ciele v oblasti infraštruktúr, tu sme sa vydali novou cestou. Táto cesta však nadvezuje na tradíciu už dlhodobú, ktorá pozostáva z mnohých nástrojov. Máme naozaj obsahu legislatívu v oblasti energie a na túto nesmieme zabúdať, naopak musíme ju náležite uplatňovať. A toto je naozaj veľmi dôležitá oblasť. Je naozaj dôležité túto legislatívu zohľadniť. Pán predseda, váš mikrofón bol stále zapnutý, trošku to rušilo. Ďakujeme za vypnutie. Takže to sú ciele, ktoré spolu veľmi úzko súvisia. Ide o tretí balíček pre vnútorný trh. Ide o nástroj na zabezpečenie dodávok plynu a máme aj politiku na vytvorenie energetických infraštruktúr. Naša politika v oblasti energie musí byť koherentná a musí byť v súlade s inými oblastiami politik Európskej únie pretože vnímame túto politiku ako súčasť celku, celku, ktorý má zabezpečiť lepší život pre všetkých Európanov, ktorý má zabezpečiť stanovenie cieľov, dosiahnutie cieľov stanovených v Lisabonskej zmluve. Takže potrebujeme koherentnosť medzi tým, čo my riešime u nás vo výbore a toto teda musí byť v súlade s opatreniami environmentálnymi, s opatreniami dopravnými, s opatreniami boja proti klimatickým zmenám a tak ďalej. Takže je to taký celok, ktorého súčasťou je energetická politika, súčasťou tejto politiky pre energetiku je politika infraštruktúr. Energetickú politiku máme v Európskej únii už roky a teraz Ide o to, aby sme prekonali ten plánovací model, ktorý sa neosvedčil. To je našou úlohou tento prekonať a nahradiť novým. O čo teda ide v tejto novej politike? Tie ciele, ako som už spomínal, sú naozaj veľmi jasné. Chceme elektrickú energiu distribuovať inteligentnými sieťami, Rád by som poukázal na koncept, ktorý vznikol v tejto súvislosti. Ide o koncept inteligentných miest. Ide o ochranu životného prostredia. Ide o o úspory energie v záujme občanov. Toto je naozaj veľmi dôležitá politika, ktorá znamená, že všetky úrovne v Európe musia byť zapojené. Počnúť s úrovňou obcí, na ktoré sa často zabúda pri našich prácach tu v Bruseli. Potom efektívne distribuovanie plynu a ďalších zdrojov energie. V tejto súvislosti by som rád zdôraznil dve veci. Po prvé, zniženie závislosti od vonkajších zdrojov, po druhé odstránenie tzv. energetických ostrovov. To sú také dve kľúčové oblasti, dva kľúčové ciele, ktoré sa snažíme dosiahnuť. No na tieto účely je potrebné vytvoriť tzv. energetické koridory. Toto je tá terminológia, ktorú používa Európska komisia a tiež používa termín projekty v európskom záujme. Tieto projekty sú naozaj mimoriadne dôležité. Našou úlohou je stanoviť si kritéria a ako aj hierarchiu týchto kritérií. Pokiaľ ide o posudzovanie a stanovovanie projektov v európskom záujme. V tomto zmysle apelujem aj na komisiu, aby sme sa naozaj náležite zamysleli nad tým, aké projekty budeme podporovať. Starovanie tých kritérií je naozaj kľúčovou úlohou v tejto súvislosti, aby sme teda prispeli k pozitívnemu vývoju v najbližších mesiacoch. A potom ešte aj úspory, pokiaľ ide o spotrebu energie, lepšie využívanie existujúcich infraštruktúr a tak ďalej a tak ďalej. Kolegov a kolegyne vo výbore by som rád poprosil, aby ma podporili pri vypracovaní týchto kritérií. A vyzývam komisiu, aby sa tejto témy chopila, aby ju ešte viac skonkretizovala. Takže politika v oblasti energie a jej priority. To úzko súvisí s otázkou licencií, e, súvisí to s otázkou vydávania povolení v jednotlivých členských štátoch. Je to naozaj mimoriadne komplikované pretože tu do hry vstupuje veľká miera národnej legislatívy, ktorá samozrejme spadá do právomoci jednotlivých členských štátov a Európska únia vôbec nemá možnosť nejako zasahovať. Ale musíme sa snažiť a toto je naozaj veľmi dôležitý, centrálny problém, že projekty sú často veľmi dlhodobé, mám na mysli obdobia dlhšie ako 10 rokov a často sú v rôznych fázach udelovania povolení za to odpovedné rôzne úrady, rôzne orgány. Aj tie lehoty často nie sú úplne jednoznačné. To znamená, že sa musíme snažiť na európskej úrovni, začať s harmonizáciou. Máme možnosť európskou legislatívou vnímať, vplývať pardon, na národnú legislatívu. Takáto harmonizácia môže sa prejaviť napríklad v oblasti lehôd, a tiež je potrebné ukončiť také mlčanie určitých e, orgánov. Tieto často nereagujú na žiadosti, ktoré dostávajú, takže s týmto je naozaj potrebné skoncovať. E, tá myšlienka vybavenia všetkých formálít na jednom úrade je naozaj veľmi dobrá, ale čo s napríklad s cezhraničnými projektami v tejto súvislosti? Ako sa to bude realizovať v prípade cezhraničných projektov? Ďalej zásada subsidiarity. Tuto je samozrejme potrebné dodržiavať. Je to veľmi dôležitá zásada spoločenstva. A po tretie, je potrebné zapojiť obyvateľstvo. Obyvateľstvo musí mať pocit účasti na týchto projektoch. Toto je naozaj mimoriadne dôležité. pretože rôzne združenia občanov často blokujú takéto projekty. To vidíme zo skúsenosti, že v tejto súvislosti často dochádza k veľkým omeškaniam jednotlivých projektov. Takže od samotného začiatku je potrebné komunikovať s občanmi a zapojiť ich do prípravy a realizácie projektov. A okrem toho, Mám pocit, že sme už dosiahli veľký pokrok v tejto súvislosti. Takže si uvedomujeme, že na občanov nie je možné zabúdať, že je potrebné ich naozaj zapojiť do týchto projektov a európska legislatíva v tomto zmysle už aj priniesla mnoho pozitív. Len som to chcel takto zdôrazniť. Pokiaľ ide o financovanie, vo svojej správe uvádzam, že by to malo ísť hlavne zo súkromných zdrojov v zásade, ale samozrejme nemôžeme vylúčiť ani verejné financovanie v takých prípadoch, kde projekty budú obsahovať určitý európsky politický záujem, hoci ten komerčný záujem nebude až taký prítomný. A tiež sa musíme zaoberať problémami pri financovaní cezhraničných projektov, kto za tie projekty zaplatí, v akej miere. A v tejto súvislosti je dôležité zdôrazniť, že okrem finančných problémov spomínajú aktéri aj potrebu právnej istoty, jasného právneho rámca Tá legislatíva musí byť jasná, musí umožňovať jasné plánovanie pri financovaní projektov, pretože ak takáto legislatíva nebude, ak nebude jasný rámec, e, tak e, často vznikajú rôzne problémy pri financovaní veľkých projektov. To sú teda témy, ktoré som chcel načetnúť. Všetko to mám spísané v mojom dokumente a samozrejme, rád ten dokument doplním a prípadne aj opravím, ak to bude potrebné. Teším sa na vaše názory a na záver by som rád povedal, že spolupráca s tenými spravodajcami bola doposiaľ naozaj veľmi kvalitná Naozaj sme pracovali vo veľmi srdečnej, vo veľmi, vo veľmi plodnej atmosfére a ja dúfam, že takto v tomto duchu budeme aj pokračovať. Ďakujem. Ďakujeme pekne. Musíme trošku sledovať čas, preto by som bol vďačným všetkým, ktorí budú vystupovať, aby sa obmedzili na obmedzili na pridelený čas. Ešte tu máme zoznam rečníkov, ktorí sa prihlásili už minule, ale nemali možnosť vystúpiť, tak sme im to slúbili a potom vystúpia tieňoví spravodajcovia. Pani kolárska Bubinská ako prvá, nech sa páči. Ďakujem bardzo, nawet nie przypuszczam. Ďakujem e, pekne. Ja som ani neočakávala, že by ste si ešte stále pamätali e, ten zástup ľudí, ktorí sa nahlásili e, minule, že by chceli vystúpiť a ďakujem. Jedna z vecí, ktorú by sme mali vziať do úvahy e, v tejto správe, a ktorá, ktorú uviedol aj spravodajca a o ktoré budú hovoriť aj iní spravodajcovia, sú kritéria pre výber projektov. To je niečo, na čom budeme musieť ešte popracovať. Mali by sme venovať zvláštnu pozornosť skutočnosti, že každý projekt, ktorý e, má byť realizovaný, splňa minimálne dve e, kritéria, pretože existujú rôzne projekty, e, v prípade ktorých je splnené jedno len z týchto kritérií. My by sme sa mali zamerať na tie, ktoré splňajú minimálne dve kritéria, optimálne tri, ktoré sú uvedené v správe. Napríklad by sme mali venovať pozornosť definícii pojmu európsky projekt Komisár povedal, že napríklad projekt Nord Stream bol európsky projekt, ale projekt, ktorý nepotrebuje európske financie. A potom e, vyvstáva otázka, do akej miery je takýto projekt európsky. To, čo komisár asi myslel, je, že takýto projekt nám e, zabezpečuje e, dodávky, bezpečnosť dodávok. Takže to je jedno z kritérií, európskeho projektu a takisto e, by sme mali hovoriť o kvalite takéhoto projektu a kvantite, teda objeme prepravených energonosičov. Potom e, je tu ďalšia otázka, ktorá súvisí s financovaním a ja sa domnievam, že by sme nemali zavádzať alebo vytvárať nové nástroje, pretože vytváranie a zavádzanie nových nástrojov si vyžaduje čas, e, skúšanie, E, súvisia s tým omily. Jednoducho, e, my musíme konať rýchlo. Um, infraštruktúra je niečo, čo je veľmi prioritná a mali by sme uplatňovať tie nástroje, ktoré sú už k dispozícii, napríklad Fond súdržnosti. A po tretie, keď hovoríme o paneurópskych sieťach. hlavne o nowych, o budowie nových połączeń. Za bežnej okolnosti uh, hovoríme o uh, vývoji nových prepojení a nových trás. To je dôležité, samozrejme, ale ak má byť európsky systém kohezný, tak musíme hovoriť aj o modernizácii tých segmentov paneurópskej siete, ktoré sú um, zastaralé, ktoré už dosiahli koniec uh, um, svojho prevádzkového života, ak to tak môžem povedať. A ich zastaralosť uh, znamená, že o pár rokov nebudú môcť byť platnou súčasťou paneurópskej siete. A na záver chcem povedať, že um, projekty, e, ktoré sú rozpracované, sú veľmi dôležité a to sú projekty, ktoré sú v susedstve Európskej únie, napríklad e, na africkom kontinente alebo severské projekty. A niektoré z prepojení sú buď zastaralé, alebo nie sú optimálne trasované a v niektorých časoch Európy prepojenia úplne chýbajú. Ďakujem. Vidalfo Dras. Ďakujem, pán predseda. Ehm, ehm, samozrejme, ehm, nepochybujeme, že táto správa je mimoriadne dôležitá pretože komisia, Európsky parlament a európske inštitúcie vo všeobecnosti vlastne si vytyčujú smery ďalšej práce na najbližšie 10 ročie tak, aby sme sa dopracovali k efektívnemu jednotnému energetickému trhu v Európe, trhu, ktorý zlepší našu konkurencieschopnosť a ktorý zlepší samozrejme aj kvalitu života našich občanov. My e, sme vyprodukovali nedávno množstvo legislatívy. A musím povedať, že sme boli veľmi ambiciozní a dnešná správa e, vlastne má za cieľ zaplniť tie biele miesta, respektíve tie medzery, ktoré zatiaľ ešte existujú a uľahčiť realizáciu návrhov na zefektívnenie tejto paneurópskej siete. A hovoríme tu o niekoľko balíkoch, ktoré sa týkajú vnútorného trhu a ďalších e, legislatívnych nástrojoch, ale pokiaľ nebudeme mať fyzickú infraštruktúru, ktorá nám umožní efektívne fungovanie e, tohto trhu, tak potom všetko, čo robíme, sú len prázdne slova. A dnes vlastne Ehm, ehm, touto správou doplňame tú, tú mozaiku, to miesto, ktoré v tejto mozaike chýba. Čo je v poriadku? A to veľmi ocenujem, veľmi sa mi páčilo, čo povedal Sparavorajca v jeho prezentácii a oceňujem jeho úprimnú snahu, ktorú e, vyjadril, e, snahu o spoluprácu s nami všetkými a najmä s e, tieňovými spravodajcami a pán predseda, chcel by som pripomenúť, že komisia nám predložila dokument, ktorý predstavuje veľmi dobré východisko, čo nie je až takým pravidlom za každý okolnosti, lebo niekedy nám komisia predkladá dokumenty, ktoré uh, sú trošku pomílené e, vzhľadom na to, čo chceme my, alebo o čo máme záujem my. Ale tentokrát je to naozaj e, iné. Komisia predložila dokument, ktorý sa uberá podľa mňa správnym smerom, ktorý obsahuje všetky prvky, ktoré sú potrebné preto, aby sme mohli spoločne odviesť kvalitnú prácu. Nuž a e, špecifické otázky, ktoré mám. E, spravodajca hovoril o správnych postupoch, to znamená udelovaní povolení, udelovaní licencií a podobne. E, toto je obzvlášť komplikované v prípade cez hraničných projektov, e, do ktorých sú zapojené členské štáty, teda viac ako jeden členský štát. A my e, by sme sa mali snažiť zjednodušiť všetky tieto procedúry a spravodajca povedal, že toto nie je jednoduchá vec, pretože e, v prvom rade musíme zohľadňovať a rešpektovať princíp subsidiarity, ale v každom prípade máme k dispozícii nástroje, ktoré nám umožnia uh, postúpiť e, e, vpred a jednoducho použijeme tie nástroje, ktoré e, máme k dispozícii a bolo by dobré o týchto nástrojoch obširnejšie v tejto správe pojednať. Samozrejme, z hľadiska investora niektoré projekty, súkromného investora, niektoré projekty nemusia byť veľmi atraktívne a môže byť niekedy problém hľadať súkromné zdroje financovania a tu môže zohrávať úlohu vláda a cenová e, regulácia v určitom e, slova zmysle tak, aby e, investori neboli odrádzaní od investovania do infraštruktúry v očakávaní prípažných prekážok vo forme tarifov alebo tarifných stropov, ktoré by ustanovovali jednotlivé vlády. A e, samozrejme, e, ceny energií by nemali e, byť nikdy nižšie ako náklady na výrobu energií. Na tom sa všetci zhodneme. A ako náhle sa projekt stane e, finančne atraktívnym, tak ho prosím nepokazme e, alebo nezmarme prijatím e, predpisov, ktoré podkopú jeho ekonomickú priechodnosť a myslím si, som presvedčený, že cesta k e, dobrej energetickej politike vedie cez dôkladnú implementáciu už prijatej legislatívy, to znamená balíka pre vnútorný trh a nariadenia o bezpečnosti dodávok plynu. Tieto predpisy musia byť plne implementované. Bez toho sa jednoducho ďalej nepohneme a bez toho nemôžeme hovoriť o ďalšom rozvoji politiky rozvoja energetickej infraštruktúry a v tomto smere komisia veľmi tvrdotová na tom a, a mala by e, tvrdotovať na tom, aby e, členské štáty uplatnili legislatívu, a e, implementovali legislatívu a v prípade, že tak neučinia, tak komisia má k dispozícii nástroje postihu. Mám predseda, nepochybujem o tom, že v konečnom dôsledku a tu budeme mať e, súbor prioritných infraštruktúr. To znamená infraštruktúr, ktoré sú dôležité pre Európu z hľadiska bezpečnosti dodávok, ale aj z hľadiska boja proti klimatickým zmenám a z času na čas bude potrebné investovať verejné prostriedky v prípade, že takéto projekty nebudú atraktívne súkromným investorom. Keď si budeme stanovať tento zoznam priorít, e, máme tu dva také e, možné e, prístupy. Mohli by sme najprv vypracovať široký zoznam priorít a potom hovoriť o tom, ktoré sú naozaj tie nevyhnutné a, a na ktorých sa všetci dokážeme zhodnúť. Napríklad eliminovať tzv. energetické ostrovy. A, to znamená neprepojené časti systému. A ak máme členské štáty, ktoré sú obzvlášť závislé na jednom zdroji dodávok, a, um, tak je potrebné a, uh, hovoriť o tom, ako zabezpečiť alternatívu k takémuto zdroju dodávok. A toto by malo byť jedno z kritérií pri stanovovaní priorít a potom e, sú tu ďalšie kritéria, ktoré napríklad povzbudzujú regionálnu spoluprácu. E, to znamená, mali by sme si stanoviť takú hierarchiu e, kritérií. Ak sa dokážeme zhodnúť v prvom rade na týchto kritériách, tak si myslím, že bude o mnoho jednoduchšie pre nás vypracovať zoznam priorít. E, takže, pán predseda, myslím si, že pred nami stojí množstvo práce. E, ten začiatok e, môžeme nazvať ako dobrý začiatok a samozrejme e, profesor Wagner sa môže na mňa spoliehať, budem s ním veľmi aktívne spolupracovať. Ďakujem pekne. A ja vám ďakujem, kolegyne, kolegovia. Teraz vidíte na svojich obrazovkách čas, ktorý ste už vyčerpali. A ak sa nám teraz nepodarí troška tie vystúpenia skrátiť, tak nebudú môcť vystúpiť všetci. Takže navrhujem, Obmeste sa na dve minúty ako ďalší kolega Karinš. Eh, um, uh, Ďakujem pekne, pán predseda. Ja som si prečítal dôkladne materiál, ktorý predložil spravodajca. A ja úplne súhlasím teraz e, predrečníkom a chcel by som sa do, doplniť iba e, jednu vec, e, tam, kde pán Vidal Kvadras skončil. A to, ak chceme budovať nejakú infraštruktúru, tak je úplne jasné, že bez toho, kým to nebudeme mať, tak nie je možné mať spoločný trh v Európe. Takže my to všetci vieme a preto viem veľmi dobre, že je to veľmi dobrý cieľ pre európskych spotrebiteľov. Problémom však je v tom, že niektoré projekty sú obchodne prechodné alebo finančne prechodné alebo sa dajú zvládnuť, e, ak sa vyriešia otázky legislatívne a určité cezrenčné otázky. Ale sú niektoré projekty, ktoré jednoducho zatiaľ finančne životaschopné nie sú a potrebujú podporu verejných prostriedkov. A potom otázka je, že teda ktoré projekty e, dostanú verejné peniaze, ako rozhodneme o tom, že ktoré dostanú a ktoré nie, e, pretože určite každý jeden developer by mal záujem o to, aby dostal nejaké verejné prostriedky, aby znížil svoje vlastné náklady to je jasné. Takže aby sme nemali e, rozbité tie verejné peniaze, ktoré sú k dispozícii na rôzne malé projekty. Myslím si, že týmto smerom ide aj spravodajca, čo je správny smer a napríklad na strane 6, píše, že aby sa teda zabránilo tomu, že sa prostriedky rozbijú na množstvo projektov, navrhuje transparentnú metodológiu. myslím si, že to je teda návrh správnym smerom, aby sme neviem, či môžeme robiť konkrétny zoznam projektov, ale aby sme mali veľmi jasnú metodológiu, že na aké peniaze by tieto prostriedky eh, mohli byť použité, tak ako podala pani Kolárska-Bobinská tak eh, to by bolo dobré, to by malo byť jedna z našich víziev, ale budeme musieť dosiahnuť tento cieľ. Ďakujem. Ďakujem pekne, teraz pani kolegyňa Riera Madurel. <laughs> Muchas, gracias, president. pán predsedajúci. Ja by som chcela poblahoželať spravodajcovi za jeho prácu a povedať taktiež, že v zásade súhlasím s jeho prístupom. Chcela by som ale doplniť ešte niekoľko myšlienok. Tak ako povedal e, pán spravodajca, aj pán Vidal Kvadras, že, nechcem, že nechceme vytvárať tie energetické ostrovy. A povedal, že to bol konkrétny problém a myslím si, že musíme teda aj v správe zopakovať e, záväzok Európskej únie, 10-percentnú prepojenosť, e, tak ako na tom dohodla Európska rada v Barcelone. A musíme presadzovať alebo pretlačať tento cieľ rovnakým spôsobom ako cieľ 2020 zníženie 20, z emisie o 20 pretože je jasné, že rozvoj infraštruktúry európskeho zájmu nemôže závisieť len od záujmu členských, alebo ochoty členských štátov a nemôže to byť všetko postavené čisto na obchodných kritériách ehm, jednotlivé plány v jednotlivých ehm, členských štátoch sú užitočné, ale po prvých ehm, Hm, preskúmaniach v júni minulého roku sme zistili, že je nedostatok koordinácie, spolupráce, nedostatok európskej vízie, vôbec neexistencia celkového takého európskeho prístupu a my to musíme opakovať, lebo to bolo povedané ústami spravodajcov. Potom ďalšia vec, čo sa týka financovania. Okrem toho, že financovanie by malo byť na báze trhových eh, princípov, súhlasím aj spravodaj, so spravodajcom, tak komisia eh, kvantifikovala tých 6 eh, 6 miliard eur aby sme mali prepojené siete, aby sme mohli mať teda stabilný trh. To znamená, že je potrebné e, vytvoriť taký komunitárny rozpočet, aby sme mohli pripraviť tieto e, siete, ktoré budú považované za siete v európskom záujme, ale budú potrebovať to príslušné peniaze. A napokon by som chcela urobiť e, stručnú odvolávku na spotrebiteľov. V súčasnosti sa často hovorí, že nemôžeme investovať do infraštruktúry, pretože by to predstavovalo zvýšenie nákladov na energie. A keď vieme, že náklada na, e- náklady na energiu tvoria minimum um, celkových nákladov, napríklad v mojej krajine je to menej ako 10 um, za, ceny za projekt, to je cena za plyn. A vieme, že teda, že čím eh, lepšiu infraštruktúru máme, čím viac prepojení máme, tým je to celé efektívnejšie a tým pádom aj konkurencie je schopnejšie a to celé napokon povedie k eh, spravodlivejším cenám. Takže keby sme mali lepšiu a viac infraštruktúry, tak by to bolo výhodné pre spotrebiteľov a týmto by som ešte, pán predseda, chcela zopakovať svoju, záväzok spolupracovať veľmi úzko so spravodajcom a brahodrom materiálu. Ďakujem pekne. Ešte máme 10 prihlášok do diskusie. A ešte máme jeden bod, ktorý musíme pred hlasovaním zvládnuť. Teraz pán Žado, nech sa páči. Merci, monsieur le président. Euh, évidemment souligner... Ďakujem pekne, pán predseda. Samozrejme, ja by som taktiež chcel zdôrazniť, e, že poďakovať veľmi úprimne spravodajcovi. Mám 6 vecí. Prvá vec, e, e, my zdieľame prístup spravodajcu k otázke energetickej infraštruktúry a aj jeho predstavy do roku 2050. Bolo by veľmi dobre mať takéto ciele s cieľom znížiť skleníkové plyny do roku 2020 o 95%, keby sme infraštruktúru, ktorú ktorú v tých časoch máme, e, bude musieť teda byť taká infraštruktúra, ktorá bude splňať takéto ciele. Takže to je veľmi dobré, že vlastne spravodajca takto k tomuto pristupuje. Ale čo sa týka hierarchie infraštruktúry, my sme k tomuto už mali aj rozprávu a spravodajca zorganizoval aj vypočutie s Európskou komisiou z hľadiska modelu, ktorý stojí za prácou komisie. Vieme, že máme potenciálne 140 miliard, ktoré budú potrebné na investovanie do energetiky, ale sú tu niektoré iné predstavy alebo iné modely, že keby sme investovali do energetických úspor, tak sa toto číslo 140 môže znižiť na 70 miliard. Takže je to naozaj veľmi veľká výzva z hľadiska toho, koľko eur bude musieť do toho investovať podľa toho, aký si vyberme energetický model. Takže pán predseda si myslím, že tento výbor by mal robiť osobi, ob, konkrétnu požiadavku Európskej komisii aby prostredníctvom toho eh, uplatňovania energetickej cestovnej mapy, aby sme mali aj dobrú rozpravu k rôznym energetickým modelom, ktoré predstavila Európska komisia, eh, pretože to je vážna otázka a nie je možné, aby Európska komisia teraz priklonila len k jednému konkrétnemu modelu a nemohol, nie, nie sú žiadne iné návrhy akceptované. Potom ďalšia vec je, čo sa týka podpory infraštruktúry. Samozrejme, že musíme si pripraviť aj zoznam priorít. ale v rámci našich priorít musíme vidieť ešte tie tri hlavné priority, ktoré súvisia s tými troma naliehavými otázkami. Poprvá vec je priorita tej tzv. supersiete, E, teda prepojenie z Severného mora. Tam máme veľké, veľký potenciál aj ropný, aj obnoviteľných zdrojov a podobne, ale ja hovorím nielen o, o, o ťahu zo severu na juh, ale aj z východu na západ. To je veľmi dôležité pre východozápadnú solidaritu. A potom je tu ešte otázka energetických ostrovov. Potom, čo sa týka nových infraštruktúr, Všetci chceme, aby to postupovalo rýchlo, ale e, tie mus, projekt, ktorý sa nedostatočne prejedná s miestnymi obyvateľmi, ten môže napokon byť aj zastavený, takže musíme mať vždy pripomienkové konanie na lokálnej úrovni a potom ďalšia poznámka. E, nič sa v dokumente nehovorí o e, únikoch, teda s tým, že budú sa presahovať firmy niekam inam. Z mimo Európskej únie, takže tento problém musíme takisto riešiť, to je problém Carbon Leaks a potom posledná poznámka sa týka otázky otázky e, bitumenov, ktoré sa preskúmavajú e, alebo ich ťažba sa preskúmava, je to absolútne toxická látka a bitumenové plyny sú, e, sú toxické, takže chcel by som, aby táto otázka bola vyňatá z našich diskusí, kým sa o tom nerozvieme o trochu viac. No už keď to bude takto pokračovať, tak sa ja stanú k slovo všetci, ako ďalšia kolegyňa Valean. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja sa pokúsim poponáhľať, hoci som tieňovou spravodajkyňou ALDE, ale pokúsim sa byť stručná. Poprvé chcem sa poďakovať spravodajcovi za veľmi kvalitný pracovný dokument. Tiež si e, vážim to, že balíček komisie pre energetickú infraštruktúru je veľmi ambiciózny, to vnímam veľmi pozitívne. Niekoľko poznámok. Poprvé, pokiaľ ide o investovanie a plánovanie, Mali by sme hľadieť e, na horizont roku 2050, čiže máme tú cestovnú mapu, ktorú komisia plánuje na rok 2050 a toto by malo byť v súlade s e, aj našimi cieľmi na rok 2020 v rámci stratégie 2020. V tomto hospodárskom kontexte zadanej situácie by sme si mali uvedomiť, že potrebujeme vnímať celý energetický mix. Nemôžeme niektoré zdroje energie vnímať ako eticky nepriateľné. Pokiaľ ide o objem tých projektov, ich veľkosť, myslím, že by sme nemali pumpovať do obrovských projektov množstvo eur. Mali by sme sa skôr zamerať na menšie, nákladovo efektívne projekty, ktoré by boli takou rýchlou pridanou hodnotou. Súhlasím s predrečníkmi v tom, že musíme mať naozaj veľmi jasné kritéria a veľmi jasnú hierarchiu projektov, ktoré budeme hodnočiť. Pokiaľ ide o finančné aspekty, ja vítam prístup, ktorý si zvolila komisia, teda financovanie založené na trhových pomeroch, ale tiež musíme využiť nové nástroje financovania možno nejaké euro obligácie na určité projekty. Európska investičná banka by mohla byť v tomto dôležitým aktérom. A ešte úplne na záver. Tiež chcem zdôrazniť, že pre nás je dôležité zvýšiť tú latku, pokiaľ ide o povolovacie konania teda pri cezhraničných projektoch musí byť jeden kontaktný partner, jedno, jeden kontaktný úrad. Ďakujem pekne, ďakujem pekne. Kolega Šimanský ako ďalší. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja si tento dokument ešte raz prečítam. Budem to hodnotiť podľa záveroku, ku ktorým dospela rada minulý piatok. A z toho môžu vzniknúť určité pozorovania, napríklad e, obnoviteľné zdroje energie. Nemôžeme sa spoliehať iba na tieto. Musíme rozvíjať naše národné siete s využitím miestnych zdrojov. Taktiež spoločný trh, ten musí fungovať efektívnejšie v mnohých oblastiach v rámci EÚ. Takže je potrebný naozaj veľký počet kritérií na rozvoj Ceznárodné prepojenia ako také nám nezabezpečia väčšiu mieru bezpečnosti dodávok. Takže národné siete sa musia ďalej rozvíjať ruka v ruke s tými európskymi. Je potrebné zvoliť tie správne priority, také, ktoré sú v európskom záujme. Ja som presvedčený, že trh do určitej miery bude schopný riadiť tie investície, ale bude zrejme potrebné dotovať z európskych prostriedkov určité projekty, také projekty, e, ktoré budú splňať určité kritéria. Mm, áno, možno pôjde o obnoviteľné zdroje energie, ale môže ísť aj o zabezpečenie dodávok energie, a energetickú bezpečnosť. A tu nám ide samozrejme o diverzifikáciu, nielen pokiaľ ide o trasy tranzitu, ale aj pokiaľ ide o pôvod týchto zdrojov. Prepojenie severu a juhu je v tejto súvislosti kľúčové od polských terminálov plynu až po tie chorvátske. V opačnom prípade ten trh nebude môcť efektívne fungovať vzhľadom na to, že nebudú k dispozícii praktické riešenia, pokiaľ ide o zemný plyn. Pokiaľ ide o bridlicový plyn, ja osobne si myslím, že ekonomické a environmentálne aspekty nie sú jediné, ktoré je potrebné zohľadňovať nejaké predsudky. Napríklad jadrová energia, keby sme sa boli k nej kedy si stávali tak ako teraz k brilicovému plynu, tak by sme jadrovú energiu vôbec teraz nemali. Ja si myslím, že aj táto súčasť energetického mixu musí byť dotovaná. Samozrejme vychádza z náležitého právneho rámca v zmysle čo možno najmenšej administratívnej záťaže. Toto od nás žiada odvetvie. Takže nemajme stále na mysli tie finančné toky, nejaký cash flow. Zamýšľajme sa aj nad tým, že ten právny rámec musí byť naozaj náležitý a nesmie stať v ceste ďalšiemu rozvoju. Kolega Balčitis ako ďalší, nech sa páči. Ja. Ďakujem pekne, pán predseda. Na úvod by som rád poďakoval spravodajcovi za naozaj veľmi kompletný dokument a ja pevne verím, že naša nová politika v oblasti energie bude efektívnejšia než tá predchádzajúca pretože naša politika transeurópskych cieľov eh, prepojení bola doposiaľ veľmi fragmentovaná, takže nepriniesla požadované výsledky. Teda komisia by mala do budúcna implementovať potom, pardon, kontrolovať implementáciu jednotlivých eh, projektov a naozaj to zameranie sa na odstránenie energetických ostrovov je veľmi dôležité a potom aj tie projekty v európskom záujme sú veľmi dôležité. Tiež je dôležité zdôrazňovať pozíciu obnoviteľných zdrojov energie v našich budúcich energetických politikách. Ja si myslím, že náklady využívanej jadrovej energie by mali byť riadne vyčíslené nielen pokiaľ ide o výstavbu a údržbu jednotlivých elektrární, ale aj pokiaľ ide o narábanie s jadrovým odpadom. Obnoviteľné zdroje v tejto súvislosti môžu byť možno lacnejším, priateľnejším riešením. Takže sa teším na túto správu a myslím, že načrtne mnoho nových ciest, pokiaľ ide o budúcu energetickú politiku. Pán Marčinkievič ako ďalší, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja plne súhlasím s predrečníkom. Pokiaľ ide o koridorík skvapalneného plynu. Toto zatiaľ v komisii chýba. A pokiaľ sa pozrieme na závery rady, tam jasne vidíme, že by sme nemali diskriminovať žiadne zdroje energie Konkrétne ide aj o využívanie tzv. bridlicového plynu. Takže žiadna diskriminácia, presne ako to povedal pán Šimanský. Európa, Európa by mala využívať presne aj tento bridlicový plyn. 65 miliárd. Toto je momentálne ťažba v USA a myslím si, že aj pre nás je to predmet na zamyslenie. My máme 70 koncesí v Polsku, 40 najväčších firiem svetových. Je to dlhodobá perspektíva a Európa ju určite potrebuje. Ďakujem. Pani Tikau, nech sa páči. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau și eu să-l felicit pe colegul nostru Wagner pentru... Ďakujem pekne, pán predseda. Ak dovolíte, Tiež by som sa na úvod poďakovala spravodajcovi za odvedenú prácu. Táto debata o budúcnosti európskej energetickej politiky podľa môjho názoru musí zohľadňovať aj používanie klauzuly solidarity, doložky o solidarite, solidarite v zmysle Lisabonskej zmluvy. Ak hrozí nejaká kríza určitému členskému štátu, tak ho musia ostatné krajiny podporiť. Energia musí byť k dispozícii pre všetkých občanov Európy za dostupné ceny. Veľké percento príjmu domácnosti v domácnosti momentálne vydávajú presne na energiu, na vykurovanie, na elektrickú energiu, takže e, je dôležité, aby tie ceny boli adekvátne. Zabezpečenie dodávok, veľmi dôležité, inteligentné siete sú tiež mimoriadne dôležité. 200 miliard eur bude potrebné preinvestovať do tejto oblasti a na to je potrebné využívať aj nové nástroje financovania. Ďalej som toho názoru, že by sme sa mali venovať najmä oblasti budov a oblasti obnoviteľných zdrojov. Aj jadrová energia tu má svoje miesto. Teraz k elektromobilom. Podľa môjho názoru je dôležité, aby zdroje obnoviteľnej energie boli využívané na lokálnej a regionálnej úrovni. Tieto zdroje je potrebné integrovať do tých spomínaných inteligentných sietí. A ešte jedna vec. Vidiecké oblasti majú osobitné potreby, pokiaľ ide o energiu. A ja si myslím, že aj tam by sa mali využívať obnoviteľné zdroje a aj tieto ciele je potrebné do tých inteligentných sietí integrovať. Teraz teda hovoríme aj o budúcom finančnom výhľade, hovoríme o nových prioritách pre štrukturálne fondy a v tejto súvislosti musíme zabezpečiť, aby aj účinné využívanie energie, aby sa mu dostalo patričnej pozornosti a aby sme naozaj zohľadnili aj osobitné potreby vidieckých oblastí. A ešte mám jednu otázku na komisiu. Je tu balíček, ktorý plánuje investície na najbližších 10 rokov. Mňa by zaujímala ich výška a štruktúra. Pani Hol, nech sa páči. Um, Ďakujem. Chcela by som poďakovať spravodajcovi za jeho prezentáciu tejto správy a nadviažem na tri body, ktoré tu zazneli. Poprvé, Spravodajca hovorí o inteligentných mestách a dôležitosti energetickej efektívnosti a pani Tikau o tom tiež práve hovorila. Zarážam ma, že e, keď diskutujeme o potrebách infraštruktúry, berieme do úvahy efekty týchto opatrení, keď teda usudzujeme o tom, ako by mala vyzerať energetická sieť, ale podľa štúdií e, e, je jasné, že 20-percentná <clears throat> úspora e, spotreby energie v Európe je ekvivalentná 15 eh, projektom veľkosti Nabuka. A eh, druhá poznámka sa týka hierarchii kritérií a priory, o ktorých hovorili niektorí ľudia. Okrem a, eh, a, toho, že je potrebné zabezpečiť, aby sme nemali energetické ostrovy, je dôležité, aby sme, keď hovoríme o týchto kritériách, hovorili o rastúcom význame elektrickej energie a neviem, či spravodajca ešte bude môcť tieto veci e, do správy e, zapracovať, e, pretože elektrická energia sa postupne stane prioritou nad ostatnými typmi energií a na záver veľmi vítam ten dôraz, ktorý je v správe kladený na potrebu harmonizácie snáď jediná poznámka na Margo tejto časti z mojej strany je tá, aby v tých krajinách, v ktorých proces harmonizácie prebieha rýchlejšie ako vo zvyšku Európy, aby sme ich nepovzbudzovali k tomu, aby zvolnili to tempo a inými slovami, nemali by sme harmonizovať smerom k pomalšiemu, ale harmonizovať smerom k rýchlejšiemu ale v skutku musím povedať, že e, prácu spravodajcu vysoko oceňujem. E, kolega Girek. Ďakujem pekne. E, počúvam túto diskusiu s veľkým záujmom a musím povedať, že je mi trošku ľúto pána Wagnera, pretože mi to trošku pripomína problém, ako keby sme doporučovali právnikovi, aby vyrobil auto. Je to podobné, ako keby sme veci chytali za ten nesprávny koniec. A musím povedať, že komisia veci zjednodušuje. Jednoducho ja nie som presvedčený, že právnik je ten, ktorý je optimálne spôsobilý na to, aby plánoval tvorbu a budovanie európskej energetickej siete. Uh, najprv je potrebné mať projekt, spoločný európsky projekt a až následne by sme mali viesť diskusiu o tom, čo je z hľadiska právneho potrebné urobiť a čomu je potrebné sa z hľadiska právneho vyhnúť. Ja vám samozrejme držím palce a želám vám všetko najlepšie v tejto snahe, ale myslím si, že ťažko očakávať e, optimálne riešenia, ak e, pristupujeme k tejto téme práve týmto spôsobom. Očakávam, že to skončí ako vždy fiaskom. E, súhlasím s tým, čo hovorili pani Bobinská a ďalší rečni, čiže máme už dosť legislatívy a potrebujeme projekty. Ďakujem. A mám tu ešte posledného prihláseho, pán Makakis a potom komisia k celému bodu. Áno, pán predseda, celé to ide veľmi rýchlo. Ja sa chcem aj skôr vyjadriť k financovaniu. Súhlasím s tým. Pani Valeana, aj pán Soza Wagner hovorili o inovatívnych nástrojoch, napríklad garancie zo štrukturálnych fondov. Toto môže mať nás taký určitý pákový efekt, aj pokiaľ ide o EIB. Musíme preto upraviť rozpočtové kritéria, potom tie eurodlhopisy pre také projekty, e, ktoré sú veľmi slúbne. To sú naozaj veľmi dôležité oblasti. Potom ďalšia vec, hovoríme veľa o spoločnom trhu, o interkonektoroch. A zatiaľ sme veľa nehovorili o zásobníkoch. To mi zatiaľ chýbalo v tých vyjadreniach. Našu stratégiu 2020-2020 nedosiahneme, ak nebudeme mať e, kapacity ukladania e, obnoviteľných zdrojov energie aj napríklad v prípade tých jednotlivých e, energetických e, ostrovov. Takže zásobníky sú veľmi dôležité a inovatívne finančné nástroje. Toľko z mojej strany. Ďakujem pekne, pán predseda. Ešte stručne kolegyňa Karvajo. Ďakujem, pán predseda. Myslím si, že toto je veľmi dôležitá správa, dôležitá pre budúcnosť Európy a je rovnako dôležité, aby sme tieto aspekty koordinovali s budúcim rozpočtom Európskej únie. Ako povedalo niekoľko predrečníkov, už máme množstvo legislatívy. Táto legislatíva je komplexná. Je potrebné, aby sme túto legislatívu implementovali, a najmä pokiaľ ide o plynárovské prepojenia, elektrické siete a ďalšie e, projekty. E, Tiež musíme hovoriť o otázke energetických ostrovov, izolovaných er-, energetických e, ostrovov. Keď sa pozriete na okrajové regióny EÚ, tak tam vidíme, že situácia je špecifická a preto aj riešenia, ktoré e, budeme navrhovať pre e, tieto energetické ostrovy, musia byť špecifické. Ďakujem. A ešte komisia, želáte si vystúpiť? Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Ďakujem všetkým členom tohto výboru za ich e, významné príspevky do tejto dôležitej diskusie o budúcich energetických infraštruktúrach. V prvom rade chcem poďakovať e, spravodajcovi, pretože si myslím, že po svojom pracovnom dokumente e, nastolil všetky tie otázky, ktoré je potrebné E, riešiť. A my sme si samozrejme vedomi toho, že je treba venovať pozornosť plneniu všetkých cieľov e, stratégie Európa 2020, vrátanie energetickej efektívnosti, integrácie vnútorného trhu a obzvlášť je potrebné e, venovať pozornosť európskej siete pre, prevádzkovateľov prenosových e, sústav plynu a elektrickej energie. A tento strategický dokument bude vydaný budúci mesiac. Takže e, toto sú e, naozaj tie hlavné milníky v procese vývoja v skutku európskej politiky pre energetickú infraštruktúru. A na tom sa zhodneme. Pre nás sú dôležité štyri veci. V prvom rade, a vy ste to veľmi dobre popísali, je potrebné mať zoznam dobrých kritérií pre výber projektov. A myslím si, že to je oblasť, ktorej e, príspevok Európskeho parlamentu bude mimoriadne cenný. E, tá hierarchia kritérií e, bude pre nás veľmi užitočná z hľadiska našej schopnosti identifikovať projekty v európskom záujme. Po druhé, vy ste tiež hovorili o potrebe zrýchliť postupy vydávania povolení a schválení. My s tým plne súhlasím a toto je naozaj veľmi dôležitá vec a priamo súvisí s financovaním, pretože čím dlhšie trvajú tieto postupy, tieto procedúry, tak tým viac sa budú predražovať eh, projekty a je tu priame prepojenie medzi týmito dvomi aspektami. To znamená, je treba nájsť riešenie z hľadiska vydávania povolení a licencií a takisto riešenie z hľadiska financovania. My sa plne spoliehame na trh, na to, že trh sa vysporiada s takýmito projektami a, a našou úlohou je uľahčovať e, tú administratívno-regulatívnu stránku. Samozrejme, e, našou povinnosťou je zabezpečovať e, bezpečnosť dodávok a toto môžeme činiť v veľmi dobrej spolupráci s trhom. E, takže e, ja naozaj vítam všetky príspevky, ktoré tu dnes zazneli a ktoré boli mimoriadne užitočné. Dve posledné poznámky berieme na vedomie. E, a, a to, čo tu bolo povedané, pokiaľ ide o cestovnú mapu do roku 2050, čo priamo nesúvisí s touto diskusiou. A potom, pokiaľ ide o domáce zdroje a nekonvenčné e, typy e, palív, e, toto je vec, ktorá bude prioritná po roku 2020. To znamená, nie je potrebné o tom viesť diskusiu v tomto štádiu, ale samozrejme je potrebné venovať sa domácim a alternatívnym zdrojom a zmieriť sa s tým, čo máme a musíme s tým, čo máme, eh, jednoducho urobiť to, čo dokážeme. Ďakujem veľmi pekne za, vašu, za vaše príspevky do tejto diskusie. A ja ďakujem vám. Ešte raz tento bod teraz uzatvárame, čas nás tlačí. Ten ďalší bod, ktorý bol pôvodne naplánovaný na teraz v programe, presunieme až po hlasovaní. Teraz sa pokúsme čo možno najrychlejšie odhlasovať, aby aj to vypočutie sme časovo zvládli. Máte prosím všetci hlasovacie kartičky? Dúfam, že to bude fungovať. klappt hier nicht. Das mache ich was falsch. Takže kolegyne, kolegovia, dúfam, že sme tu všetci. Všetci mi dúfam aj rozumejú. Alebo každý sa teraz zaoberá niečím iným, každý má vlastný program. Dámy a páni, poprosím vás. It's possible that we can start with the vote? Okay. Erster Punkt ist der Tagesordnungspunkt Eh, eh, takže teraz pozmenenie nariadenia, pokiaľ ide o agentúru pre bezpečnosť a informácie z hľadiska trvania. To je jedno jediné hlasovanie, rovno záverečné hlasovanie. Kto je prosím za? Elektronicky to musíme spraviť. Dobre, takže elektronické hlasovanie, nech sa páči. The vote is open. Otváram hlasovanie. Doesn't work, huh? Doesn't work. Tuším, nám to nefunguje. Výborne. Alessandra. Ja, was nützt sowieso nicht. Try. The vote is open. Takže hlasovanie otvorené. Funguje vám to? E, also wer stimmt zu? Takže kto je za, prosím, zdvihnite ruku. Zdvihnúť ruku, kto je za? Now Nee, klappt nicht. Ja. Was denn jetzt? Ja, 41 für. 41 dafür. A už to zafungovalo, končím hlasovanie. Štyridsaťjeden za, aj pani Merkiz je za, nemá hlasovaciu kartičku, takže prijaté teraz ďalšia vec, správa kolegu Beleta, kompromisný návrh 1, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, prijaté. Kompromis 7, kto je za, proti, kto sa zdržal, prijaté. 46 odpadá, kompromis 8, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, prijaté. Kompromis 9, kto je za, kto proti, kto sa zdržal, prijaté. Sedmička, kto je za, kto proti? Kto sa zdržal? Prijaté. Kompromis 3. Kto je za? Kto proti? Kto sa zdržal? Prijaté. Jedenástka s ústnym pozmaňovacím návrhom. Kto je za? Aj s týmto pozmaňovacím návrhom ústnym. Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijaté. Kompromis 2. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijaté. Ďalšie odpadajú 15. Kto je za? 15. Kto proti? Kto sa zdržal? Prijaté 14 za. Proti? Kto sa zdržal? Prijaté 16 s ústnym pozmeňovacím návrhom za. Proti? Kto sa zdržal? Prijaté 19 za. Proti? Kto sa zdržal? Prijaté kompromis 4 za. Zabudol som niečo? Tie medzi tým odpadajú. Kompromis 4, kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijaté. Ďalšie odpadajú. Pokračujeme 44. Po častiach s ústnym pozmeňovacím návrhom prvá časť. Kto je za? Kto proti? Kto sa zdržal? Prijaté. Druhá časť za. Proti? Kto sa zdržal? Prijaté. Kompromis 5. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijaté. 28 odpadá. Tie ďalšie rovnako. Pokračujeme 35. Nie. 32, 32 za, proti, kto sa zdržal prijaté, 35 za, proti, kto sa zdržal prijaté, 36 za, proti, kto sa zdržal zamietnuté, kompromis 6 za, proti, kto sa zdržal prijaté, Tridsať sedmičku sme zabudli? Takže 37, prosím. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnuté. 42 za. Proti. Kto sa zdržal? Prijaté. Momentiček. Predsa len záverečné hlasovanie. Otváram hlasovanie elektronickou formou. Hlasujte, prosím. Opäť nám to nefunguje? Predsa len. Končím hlasovanie. Prijaté. Vďaka. Blahoželám obom spravodajcom aj ostatným, čo spolupracovali. Končíme s hlasovaním. Ešte raz gratulácia všetkým, čo spolupracovali na príprave. A teraz prosím v tichu, v pokoji prejdime k ďalšiemu bodu programu. Ide o mimoburzové deriváty, centrálne zmluvnej strany a archívy obchodných údajov. We have done. No, we have done the no, village. We have done. Huh? Uh, yeah. Uh, was... No, no, io no. Ah, conosce molto. Liebe Kolleginnen und Kollegen, Kolegyne, kolegovia, mrzí ma to, ale musíme sa poponáhľať. Takže bod číslo 4. A rovno dávam slovo spravodajcovi pánovi Kalfinovi. On jediný dostane slovo. It's your turn, please. And the others, please be quiet. Thank you very, thank you very much, Mr. Chairman. Ďakujem pekne, pán predseda, ctení kolegovia. návrh nariadenia o dohľade nad obchodom s derivátmi, mimo burzovými derivátmi, je záväzkom, ktorý prijala Európska únia na stretnutí G20, na ktorom zúčastnené strany sa rozhodli rozšíriť reguláciu finančných trhov tak, aby zabezpečili väčšiu transparentnosť a menšie riziká pre trhy. Toto nariadenie už je účinné v Spojených štátoch v dôsledku tejto dohody a v Európskej únii e, Európska komisia viedla pomerne e, detailné konzultácie, vrátanie e, verejných konzultácií a ten návrh, ktorý je pred nami, je výsledkom e, práce po týchto konzultáciách, návrh, ktorý teda komisia predkladala parlamentu. Prečo je náš výbor do tohto procesu zainteresovaný? Dovolte mi povedať pár dôvodov. je skutočnosťou, že keď hovoríme o derivátoch, a podobných typoch finančných nástrojov, tak tieto nástroje nepoužívajú len finančné inštitúcie, ale e, do veľkej miery aj nefinančné subjekty a e, náš e, výbor a predseda nášho výboru boli požiadaní o stanovisko. Je tu niekoľko otázok, ktoré súvisia so spoločnosťami, ktoré pôsobia v oblasti obchodovania s komoritami, vrátania obchodovania s elektrickou energiou, um, kovmi, ropou a tak ďalej. A používajú tieto uh, deriváty na, uh, pri výkone svojej obchodnej činnosti. A v tomto prípade tie mm, východiskové aktíva, a vlastne, ktoré stoja za derivátmi, sú existujúce fyzické komodity. Tieto finančné nástroje veľmi široko používajú rozličné typy spoločnosti, najmä veľké spoločnosti, aby napríklad e, redukovali svoje finančné e, rizika alebo aby hedžovali e, rizika, ktoré sú vystavované v rámci ich obchodnej činnosti. To znamená, či sa používajú na finančný manažment alebo či sa používajú v súvislosti s obchodom na komoditnom trhu nemôžeme povedať, že ide o finančné nástroje, ktoré by boli čisto špekulatívne, ale sú to finančné nástroje, ktoré reálne používajú podniky, spoločnosti, ale ktoré sú veľmi často odpojené od tých východiskových, od tých základných aktív. A veľmi často v prípade nef finančných spoločností deriváty nevytvárajú žiadne e, systémové riziká, čo je samozrejme e, predmetom obáv regulátorov. A preto by sa naše stanovisko malo, navrhujem, e, zamerať práve na činnosti nefinančných spoločností a na spotrebiteľov. A musím povedať, že včera na skupine socialistov sme mali veľmi zaujímavé vypočutie za účasti zástupcov energetického priemyslu a zástupcov organizácie na ochranu spotrebiteľa a oni vyjadrili e, veľmi jasný názor na návrh tohto nariadenia. Ako celok myslím si, že e, e, toto nariadenie ide smerom k väčšej transparentnosti a nižšiemu riziku, ale keď hovoríme o tomto type spoločnosti, teda nefinančných spoločnostiach, musíme nájsť tú správnu rovnováhu medzi prílišnou reguláciou a dobrou reguláciou a s schopnosťou takýchto spoločností mať prístup k finančným nástrojom, ktoré vlastne redukujú riziká a ktoré vyplývajú zo zvyčajných obchodných činností takýchto spoločností. A preto keď sa na to pozrieme z hľadiska nášho výboru, teda na návrh tohto nariadenia, tak e, e, vlastne je to otázka stanovenia toho tej správnej rovnováhy, to znamená lepšia transparentnosť a na strane jednej a na strane druhej neobmedzovať prístup nefinančných spoločnostiam, obzvlášť menším, k takýmto finančným nástrojom. Ja som predložil niekoľko návrhov, zároveň by som chcel povedať, že e, sa predložil termín e, na našu e, diskusiu o tejto správe. Budeme mať teda viacej času pozrieť sa na tento dokument predtým, ako predložíme náš návrh geštnému výboru EKON. Ja len uvediem, že aby teda tá, ten postup bol jasný, je potrebné najprv e, vyjasniť niektoré z definícií v tomto nariadení, potom je potrebné e, zabezpečiť, aby bol dohľad transparentnejší a predvídateľnejší potom je potrebné e, vyhnúť sa tzv. clearingovým alebo zúčtovacím šokom e, pre malé spoločnosti. Inými slovami, musíme e, zmierniť dopad týchto zúčtovacích šokov na tých menších aktérov na trhu. A, a taktiež pozmeňujúce návrhy, ktoré predkladám, súvisia s určitým tým zjednodušením postupu, obzvlášť pre e, spoločnosti, ktoré nie sú finančnými spoločnosťami, e, v prípade ktorých by prílišná regulácia znamenala e, vysoké náklady, ktoré by v konečnom dôsledku vlastne znášal spotrebiteľ cez konečné spotrebiteľské ceny. Takže toľko logika návrhov, pozmeňovacích návrhov, ktoré vám predkladám na zváženie. Teším sa na našu diskusiu, teším sa na vaše e, príspevky. Opäť, e, e, toto vyzerá ako veľmi, veľmi technická otázka, ale v skutku má priamy dopad na ceny, aj na konečné ceny veľmi citlivých komodít a tovarov a na druhej strane to má svoj dopad aj na možnosť spotrebiteľov sledovať, čo sa na trhu deje. súvisí to aj s povzbudením väčšej súťaže na trhu a Posledná poznámka. Návrh tohto nariadenia samozrejme dáva a viac možností regulátorom vrátane nového Európskeho orgánu pre cenné papiere a trhy. A regulátori e, budú môcť e, konať do o mnoho väčšej miery, budú môcť analyzovať rizika a tak ďalej. A toto naozaj plne podporujeme. Ďakujem. Ďakujem vám pekne, pán Kalcín, za veľmi presný úvod. A teraz e, slova, slovo dostanú kolegovi, ako prvý pán Benson. Ďakujem, pán predseda. V prvom rade chcem a, a poďakovať e, spravodajcovi za e, veľmi dobre odvedenú prácu. Vo všeobecnosti vítam návrh nariadenia komisie, pretože existuje jednoznačná potreba regulovať prostredie pre tie finančné inštitúcie, ktoré spôsobili finančnú krízu, ale je rovnako dôležité uznať, že rovnaké opatrenia by nemali byť uplatňované voči všetkým aktérom. Jednotlivé sektory majú iné, svoje špecifické rizikové profily, pokiaľ ide o rozsah, do ktorého používajú mimo burzové deriváty a nefinančné spoločnosti používajú takéto nástroje na a zmierňovanie rizik, ktoré e, súvisia s ich obchodnou činnosťou a sú dôležité a by eh, riadili svoje riziká veľmi efektívnymi eh, nástrojmi. Mám trošku obavu, že navrhované nariadenie by mohlo mať negatívny dopad na energetický trh a zbrzdiť integráciu a zefektívňovanie eh, energetických trhov v Európe a preto som veľmi rád, že náš výbor bol oslovený, aby vydal stanovisko k tomuto návrhu nariadeniu, tak aby energetický trh netrpel prílišnou e, reguláciou. Ja nehovorím, že energetické spoločnosti e, by mohli e, vyvolávať výrazný, výrazný systémové riziko alebo dokonca spôsobiť finančnú krízu, ale je nemiestné hovoriť o prijatí pravidiel, ktorými sa reguluje obchod a používanie mimoburzových derivátov, pravidel, ktoré platia pre všetkých, tak finančné inštitúcie, ako aj nefinančné inštitúcie, vrátane napríklad energetických podnikov. A som veľmi rád, pán spravodajca, že ste práve hovorili o špecifických okolnostiach energetických spoločností. Môžem povedať, že navrhované pozmeňovacie návrhy zlepšia to, čo navrhuje komisia vo svojom návrhu nariadenia. Sú tu ešte aj ďalšie veci, o ktorých budeme musieť hovoriť v našej správe. Mám napríklad na mysli otázku obchodovania alebo výnimky z povinnosti zúčtovania v prípade s transakciami e, s pridruženými spoločnosťami. V mnohých prípadoch transakčné riziká sú zmierniteľné obchodovaním e, s pridruženými subjektami bez toho, aby boli do transakcií zapojené finančné eh, spoločnosti a preto je eh, možné eh, tieto veci riešiť aj bez toho, aby sa uplatňovalo ustanovenie o zúčtovacej povinnosti. Samozrejme, tieto typy transakcií sú pokryté aj inými legislatívnymi aktami, napríklad smernicou MIFID Um, rovnako to platí o zúčtovacie povinnosti energetických spoločností. Pokiaľ nefinančná protistrana nedosiahne zúčtovacú prahovú hodnotu, tak nemá povinnosť zúčtovať uh, takúto transakciu len preto, lebo e, jeho protistrana nie je finančnou inštitúciou a mohlo by to mať nechcený dôsledok e, toho, že energetické spoločnosti sa budú vyhýbať tomu, aby vstupovali do transakcií s finančnými inštitúciami. Ďakujem. Als nächstes die Kollegin Valian. Pani Valian. You, And, uh, uh, Ďakujem pekne, pán predseda. Ja takisto by som chcela zablahoželať spravodajcovi za jeho prácu a Čakáme na pracovný dokument. E, ako už vyplynulo zo správy Laruziera, už riziko explózie e, úverových derivátov je, že musíme odstrániť nedostatok e, transparentnosti. A teším sa, že teda komisia predložila konkrétne návrhy týmto smerom. Ja si myslím, že musíme pristupovať k tomu vyváženie E, žiadne hospodárstvo nebude zase prekvitať, keď nikto by nepodnikol nejaké riziko. E, a úspech nejakého projektu za sebou vždy nesie určité riziko a či ho niekto e, ochotný znášať. Preto je lepšie, keď to riziko znášajú viacerí a vlastne deriváty sú na to, aby sa vlastne zdieľalo to riziko medzi viacerými a preto tieto deriváty by mali byť povolené a mali by byť e, ale určité na mieru konkrétnym potrebám užívateľa. Avšak e, keď sa to robí na mimobúzových e, trhoch namiesto normálnych burz, tak potom vlastne ťažšie pre tých, ktorí kontrolujú trh, že posúdiť rizika a osobitne potom, keď e, chceme kontrolovať finančný trh, tak vlastne potom je tu riziko, že vlastne um, tie zmluvné strany um, môžu zlyhať. A tieto e, swapy za sebou nie sú veľké riziko, ktoré ale nie je okamžite viditeľné. Um, tieto nie sú informácie o tom, ktorý poskytuje peniaze. Však otázka, akým spôsobom swapy medzi derivátmi vytvo- alebo swapy medzi derivátmi vytvorili vzájomnú závislosť, čo, ktorej potom Nedokázali to odhaliť eh, práve kontrolné orgány. Avšak eh, súkromná povaha eh, z uzatvárania zmluv vlastne zabránila tým regulačným orgánom zistiť, aké v týchto obchodoch tkvie riziko, čo vlastne viedlo potom k ohrozeniu finančnej stability. Preto, keď chceme znížiť systémové rizika, súhlasím s tými množstvom elementov, ktoré navrhla komisia, napríklad, že treba urobiť ten archív údajov s tým, že aby sa zabezpečila transparentnosť a efektívnosť na trhu a takisto ďalšia otázka je e, zúčtovanie jednotlivých zmluvných strán a má to znamenať toľko, že je, je to treba dobre e, zakapitalizovať, čiže musí byť dostatok prostriedkov pre krytie a tomu, čo som povedala predtým, k rozdielom v energetickom priemysle. Myslím si, že musíme rozlišovať medzi rôznymi sektormi. Pretože je jasné, že keď, e, zlyha, zly, keď by zlyhala jedna firma, tak by hneď ešte neviedlo k nejakému domino účinku, že by zlyhal celý trh ale tieto zmluvy mimobrzové by mohli potom mm, viesť k tomu, že napríklad eh, mandatórne zúčtovanie by sa mohlo dostať mimo pod kontroly, čo by to potom mohlo viesť k, k zvýšenému riziku. A energetický sektor potom bude mus- by musel platiť e, neodôvodené výdavky na poistenie. A tak otázka je, akým spôsobom lepšie regulovať finančné trhy, ale zároveň zabezpečiť mu aj dostatočnú flexibilitu pre inovácie a pre možnosť e, výboru. Ďakujem pekne. Výboru, výberu, ďakujem. ďakujem pekne. No, týmto sme vybavili všetky prihlášky o slovo. Neviem, či ešte pán Karsten sa chcel prihlásiť o slovo. Ďakujem pekne. aby som chcel povedať ešte len jednu vec, že chcel by som poďakovať spolu, kolegom, teda pán spravodajca. E, si myslí, že myslíme rovnakým spôsobom s kolegami a určite z našho výboru pripravíme dobré stanovisko. Ganz, ganz herzlichen Dankeschön und wir haben am Ďakujem pekne. 2. marca uplynie lehota na predkladanie pozmeňovacích návrhov. A inak je, myslím, všetko jasné. Týmto si dovolím uzavrieť tento bod programu. Poďakoval by som sa rád všetkým kolegom a poďme rovno ďalej. Respektíve spravme si krátku prestavočku, dve minúty, aby sme sa stihli popresádzať a potom pôjdeme k vypočuť. Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, darf noch einmal alle ganz herzlich. Kolegovia, dovolte, aby som vás všetkých tuto privítal na našom mini vypočutí. Viete, že téma inovácií je pre nás veľmi dôležitou témou aj otázky budúcej konkurencie schopnosti Európskej únie. Pani kolegyňa Merkis, ktorá sedí tuto po mojej ľavici, to nie je žiadna náhoda, že sedí tuto po mojej ľavici, pretože ona je aj zodpovednou spravodajkyňou za túto oblasť a preto by som aj, aj navrhli, aby sme teda s našimi expertami eh, postupovali eh, A chcel by som vás teda požiadať e, o to, aby ste teda dodržiavali rečnícky čas, čiže keď by ste všetci mohli využiť miesto 15 minút 10 minút, mali by sme potom aj väčšiu šancu pre kolegov, aby vám mohli položiť otázky, to by bolo napomocné pre všetkých, e, preto by som vás požiadal, keby ste trošku boli stručnejší a myslím si, že keby sa vám podarilo každému hovoriť 10 minút, to by bolo super. Takže to by bolo všetko. Teraz by som dal na chvíľu slovo pani Merkis A, ktorá má záujem povedať niekoľko slov. Uh, Ďakujem, pán predseda. Ja Ehm, budem sledovať, nasledovať váš príklad, budem extrémne stručná. Všetci máme veľký záujem, extrémny záujem o otázku inovácií, máme ehm, extrémny záujem o sociálnu inovácie, ako využiť inovácie ako motor v Európe, aby sme mohli lepšie reagovať na výzvy. Takže ehm, teším sa na vaše príspevky a tiež sa teším aj na otázky kolegov a dúfam, že budeme mať veľmi živú diskusiu o tom, ako zabezpečiť e, inováciu, aby sa dostala do života, aby to nebola iba abstraktná diskusia, ale aby to bolo skutočne niečo živé a aby to, e, aby to prispelo teda týmto našim cieľom. No, predseda, ďakujem pekne. Teraz e, ako prvému dávam slovo doktorovi Petrovi Kotálovi, ktorý je e, výkonným riaditeľom Arko Konzultu. Nech sa páči, máte slovo z, zo skupiny QTH. It's a great honor. Dobre, predpoludne je pre mňa e, veľká čest, že môžem tu pred vami vystupovať a vyjadriť náš skromný názor na otázke úlohy malých a stredných podnikov v oblasti inovácií. Ja sa volám Peter Kontál a som e, podnikateľom v oblasti inovácií a momentálne riadím dva, dva malé podniky. Ehm, pochádzam z akademického prostredia ako, ako výskumník, ale takisto som riadil aj ako riaditeľ medzinárodnú firmu Hovoríme tu dnes o inovácii a ak by ste mi dovolili, aby som sa chcel e, podeliť o svoje e, poznatky s vami. Just a few words about what we do. Niekoľko slov o tom, že čo vlastne robíme. Ako som spomenul, teda riadím momentálne dve, dva malé podniky a sústredujeme sa na inovácie. Naš, e, podstata nášho obchodu sa sústreďuje na komerciáciu a rozvoj prelomových technológií, čo znamená, čo predstavuje termín breakthrough, teda prelomové technológie, to sú technológie, ktoré dokážu sa presadiť aj na globálnom trhu. Len pre zaujímavosť eh, by som uviedol, že pred niekoľkými rokmi, keď eh, bývalý ukrajinský prezident eh, sa priotravil dioxínom, bol vyriečený podľa naš, jedným z našich patentov. Okrem rozvoja technológií sa, sa venujeme takisto aj tomu, ako e, urobiť inovácie produktívnejšími, ako preskúmať teda aj produktívnu oblasť a preskúmať inovačné stratégie. Naš podnikateľská, naša podnikateľská stratégia je veľmi jednoduchá, je teda podpora verejno-súkromných partnerstiev. A náš veľký súčasný projekt je rozvoj inovačného centra To súvisí s tým naš, našou platformou produktívnej inovácie, čiže chceme pripraviť platformu, aby aj iné firmy boli um, úspešné v inováciách a pod poskytnutím podporu, aby boli úspešné. Tento projekt už dosť pokročil, ale je tu jeden veľký prekážka a to je financovanie jasne, že niekto môže povedať, že projekt asi nie je dosť dobrý, keď si nezaslúži financovanie, ale v našu obhajoby by som povedal, že v iných projektoch, ktoré nie sú označené termínom inovácie, sme nemali prí, problém s prístupom k financiám. Čiže sa nám zdá z našej obľúdeného pohľadu, že ako náhle je to nejaký projekt na inováciu, tak hneď dostane nálepku toho, že je to rizikový projekt a hneď už je ťažké dostať na ňo peniaze. Teraz by som prešiel k malým a stredným podnikom. Teda. E, podľa našej definície je, je, je SME inovačným motorom, ktorý premienia myšlienky na nové výrobky a zároveň môže pretvor, pre, vytvoriť vytvoriť aj most medzi e, akademickým prostredím a priemyslom. A schopnosť takéhoto podniku je, že má vynimočnú možnosť eh, zvládnuť alebo ísť do vysokých riskantných projektov s tým, že sa môžu, dúfa, eh, môžu dúfať eh, vo, vysoký, vo vysoké návratnosť týchto investícií. Ehm, takže, pretože myslím si, že úloha malých podnikov v inováciách je naozaj nevyhnutná E, potom ďalší príspevok alebo vlastnosť malého podniku, že, že sa sústreďujú predovšetkým na e, výsledok e, z toho podnikania, čiže oni nemôžu si dovoliť rôzne iné veci, nemôžu si teda dovoliť ani zlyhanie. A je, takisto v malých a stredných podnikoch je ten podpora toho podnikateľského ducha, ducha spolupráce, spolupráce v tom zmysle, že vytvárajú si teda tie inovačné siete medzi sebou. Dovolte, aby som teraz prešiel k takému zoznamu kľúčových e, víziev, ale zároveň príležitostí pre malé a stredné podniky, e, ktoré stoja pred týmito členmi inovačných sietí. Ja som už spomínal tie problémy s finančnými zdrojmi. E, tie by mali nepochádzať len z financovanie pre výskum a vývoj, ale je potrebné zabezpečiť aj rizikový kapitál. To je niečo, čo je absolútne nevyhnutné aby mohla fungovať dobre inovačná sieť, alebo ten inovačný reťazec celý. Nebudem o tom veľmi dlho hovoriť e, o financiách, pretože o tom bude hovoriť aj môj následovný, teda následný rečník. Ďalšia vec, e, o ktorej si myslím, e, je, že, ktorej sa oplatí porozmýšľať, je otázka, že či máme dostatok takýchto prelomových, takýchto um, jedinečných nápadov, ktoré prichádzajú z univerzít. Myslím si, že potrebujeme také myšlienky a také návrhy, ktoré naozaj sa môžu pretaviť do, do biznisu, do, do podnikania, takisto aj určité e, inkrementálne inovácie, teda po malých kúskoch postupne môžu napokon viesť k veľkým zmenám. Ďalšia otázka je otázka ľudských zdrojov. Môžete napríklad byť prekvapení, že hovoríme o ľudských zdrojoch, ale keď sa pozriete na trh, tak je nakoniec veľmi ťažko nájsť ľudí, ktorí sú naozaj vhodnými pre tieto inovácie. To musí byť osoba, ktorá má mať skúsenosti tak z podnikateľskej oblasti, ako aj z výskumnej činnosti. A to je aj preto, lebo uh, vysokoškoly produkujú dnes výskumníkov, ako zamestnancov niečoho, ale nemajú v sebe podnikateľského ducha. My potrebujeme práve takú generáciu ktorý, výskumníkov, ktorí zároveň budú aj podnikateľmi. Ďalšia otázka je, že máme túto nedostatok tých um, verejno-súkromných um, partnerstiev Ehm, niektoré sú eh, ale obmedzené tým, že kým, kým majú rozpočet, tak ako takto funguje, ale ako náhle eh, vypršia prostriedky, tak už to ďalej nefunguje. Myslím si, že to je jedna z tiež eh, víziev pre dlhodobú dlhodobé fungovanie v tejto oblasti. Takisto nebudem mus, nemusím ani spomínať, aké všetko je napríklad je to príliš zložité, príliš komplexné, príliš fragmentované. Uh, Eh, my, by sme, my sa tu snažíme tento, to naše prostredie ešte viacej eh, komplikovať, ale myslím si, že pre malé a stredné podniky je to absolútne situácia, ktorá ich totálne zabíja, pretože je to všetko príliš, príliš eh, zložité, komplexné a keď toto bude rásť, respektíve tá, toto prostredie bude stále zložitejšie a komplexnejšie, tak jednoducho to, bude, to, to, to sa zadusí. Takže toto je určite názor, ktorý treba považovať, aby som možno že urobil príklad z priemyslu konkrétne. Veľké podniky keď je nejaký pozitívny príklad, to hneď urobia z toho proces, tomto sú dobré, ale v otázke inovácie, ako náhle, keď sa urobí z toho proces, tak sa to vlastne zabije tým, pretože v podstate už zo svojej povahy, keď to má niečo byť prelomové, tak sa to nedá len tak jednoducho dostať do procesu. Potom je tu ďalšia otázka rizika potenciálneho eh, od, od, prikloneniu sa k tzv. nepodnikateľským inováciám. Videl by som teda príklad, že tí, ktorí sú tie zúčastnené strany, musia skutočne spolupracovať, keď chcú dosiahnuť nejaké výsledky v inovácii inovácií podnikateľského ducha. Toho je určite niečo, čo potrebujeme absolútne v tomto prostredí inovácií. Aj potom aj treba určiť E, akým spôsobom ohodnotiť e, ten, ten, ten postoj, že áno, dá sa to. E, jednoducho toto je treba podporovať a takisto akceptovať aj určité zlyhanie na týchto cestách. A tiež mám taký pocit, že sa inovácie sa to stávajú len slovom, o ktorom sa hovorí, ale výsledky neprinášajú, preto sa treba zamerať na výsledky. A v závere by som chcel povedať, že sa máme sústrediť na také podnikateľské prostredie, ktoré umožňuje inovácie. Musíme sa sústrediť na tie prelomové inovácie, ktoré majú potenciál byť konkurencieschopnými na globálnej úrovni, na globálnej scéne. A takisto musíme pripraviť európske pilotné projekty v celej oblasti inovácií, ako na, vytvoriť tú sieť na spôsob teda EIT, takisto by som chcel povedať, že k inováciám by sa malo pristupovať ako k umeniu, pretože to nie je len obyčajné povolanie, to je jednoducho misia. Nedá sa to ani nejako vynúcovať, regulovať, ani nejako spracovávať. E, je potrebné starať sa o ne ako je treba vytvoriť tzv. inovačný ekosystém Európskej únie, ale len tie najlepšie týmy budú úspešné. Ďakujem za pozornosť. Predseda, ďakujem pekne pánovi Kotálovi. A teraz dávam slovo Dávam slovo Reinoldovi Achacovi zo Siemensu, ktorý je riaditeľom výskumného centra Siemensu. Äh. Ďakujem veľmi pekne, ďakujem za pozvanie, za to, že tu môžem byť. Ja by som chcel v krátkosti äh, definovať äh, to, čo inovácia znamená, ešte predtým, ako sa pustím do prezentácie. Inovácia má dva aspekty. Jeden aspekt je myšlienka samotná, ale e, druhý aspekt je prinesenie tejto myšlienky na trh. A bez toho, aby sa myšlienka úspešne uplatnila na trhu, e, nie je ju možné považovať za inovácie. To znamená, inovácia je tá myšlienka plus jej realizácia na trhu. Ehm, inovácia, inovácie sú dôležité, mimoriadne dôležité pre podniky ako Siemens a keď hovoríme o tom, ako odlíšiť inovatívnu spoločnosť od ehm, neinovatívnej. A Siemens hovorí, že my chceme byť inovátorom. Inovátor znamená v mnohých prípadoch byť priekopník, priekopník v oblasti energetickej efektívnosti, priemyselnej produktivity, priekopník v oblasti e, dostupnej starostlivosti e, o infraštruktúru a tak ďalej. Toto nie je nič nové pre podnik typu Siemens. Siemens e, je priekopníkom už viac než 100 rokov, teda od svojich začiatkov a z tohto dôvodu udržateľnosť je veľmi dôležitý pojem. Udržateľnosť pre mnohých znamená to, že sme šetrní k životnému prostrediu, ale ak chcete pôsobiť na trhu 100-160 rokov, okrem toho, že ste šetrní k životnému prostrediu a že ho neničíte alebo nemáte negatívny dopad na životné prostredie, tak bez pochyby musíte byť uh, eh, udržateľní z hľadiska ekonomického a takisto z hľadiska ľudského potenciálu. Keď hovoríme o našich výskumných aktivitách, vždy si musíme povedať, čo chceme dosiahnuť, čo chceme vyriešiť. A tu hovorím o tých veľkých výzvach a my ich tak definujeme ako veľké výzvy a to znamená, čoraz viac ľudí sa stiahuje do miest. V roku 2007 bol prvý rok, kedy žilo v mestách viac ľudí ako na vidieku. To znamená, urbanizácia je jeden z kľúčových trendov a to je tiež jedna z týchto veľkých víziev. Víziev pre infraštruktúru a samozrejme je to niečo, e, čo súvisí s dopravou, logistikou, organizáciou. Je to fakt a s ním sa musíme zmieriť. Challenge or trend is demographic change so people are becoming an and older. Ďalší trend je demokratická zmena, obyvateľstvo stárne a mení sa takisto štruktúra spoločnosti. To súvisí aj so zmenami e, v zdravotnej starostlivosti a samozrejme je potrebné vytvoriť infraštruktúru pre starnúce obyvateľstvo a demografická zmena je niečo, na čo musíme e, e, neustále myslieť. Boli doby, kedy ľudia diskutovali o tom, prebieha klimatická zmena alebo neprebieha. Dnes už táto diskusia E, neexistuje, pretože všetci vieme, že klimatická zmena je realitou. Otázka je, ako sa s ňou vysporiadať, ako ju zmierniť. Ďalšia výzva globalizácia. <laughs> To znamená, e, v minulosti, keď sme mohli e, pôsobiť lokálne a pracovať lokálne, to už neplatí pre podniky ani pre výskum. Musíme brať do úvahy nielen samých seba a našich najbližších susedov, ale aj Áziu, Ameriku, severnú či južnú. To znamená, už tu nehovoríme o tom starom svete, ale hovoríme o dramaticky zmenenom novom svete. A v tomto svete je mimoriadne dôležité, aby sme zostali otvorení, aby sme sa predržali paradigmy otvorené inovácie, v rámci Siemensu pôsobí viac než 2000 výskumných pracovníkov tak v Európe ako aj na iných kontinentoch, ale okrem toho mimo spoločnosti Siemens pôsobí množstvo uh, múdrych, inteligentných ľudí na univerzitách a inštitútoch výskumných a vedeckých. To znamená, my sme otvorení z hľadiska inovácií a spolupracujeme aj s týmito partnermi z prostredia mimo spoločnosti. A teraz sa dostávam k bodu, prečo výskum v európskych rámcových programoch. V Siemense a Siemens podobne ako mnohé iné spoločnosti e, robíme výskum a hľadáme správnych partnerov v rámci európskych rámcových e, programov. E, financovanie je e, samozrejme potrebné, pretože ak financovanie neexistuje, tak potom nie je možné kryť ani e, prevádzkové e, náklady e, v oblasti e, výskumu a musím povedať, že ehm, prevádzkové náklady ehm, v Európe sú mimoriadne ehm, vysoké a ak má nejaký výskumný projekt zabezpečené financovanie len z 50%, tak to nepostačuje naozaj ani na krytie prevádzkových nákladov. Ďalšia téma, ktorej sa chcem venovať, je zložitosť, komplexnosť. My sme spoločne vytvorili veľmi zložitý svet, a znamená to, že musíme tvrdo pracovať na to, aby sme e, túto zložitosť dokázali zvládať. E, ja to hovor, som to hovoril už o tých e, veľkých výzvach a tieto musíme mať stále na mysli. A tie sú mimoriadne dôležité pre podniky typu Siemens, ale aj výskumné inštitúcie. Pokiaľ ide o partnerov, vyvíjame množstvo aktivít a mnohé z aktivít prebiehajú paralelne a my by sme chceli menej ale väčšie a silnejšie iniciatívy. Uvediem príklad. Jedna z tém, o ktorých e, diskutujeme, sa týka internetu, budúceho internetu a to je naozaj veľmi významná téma pre Európu, pretože starý internet bol definovaný Američanmi v Spojených štátoch amerických, ale budúci internet bude internetom vecí, internetom služieb, e, internetom poznatkov a toto nám otvára nové príležitosti, to znamená, e, vo svete internetu e, dochádza k dramatickým zmenám a musíme byť schopní využiť túto príležitosť a definovať nový svet. Komisia si je toho vedomá samozrejme. A, existuje skupina, ktorá má názov EFIA, ktorá sa zaoberá práve otázkou budúceho internetu, potom ETP, Európske technologické programy, stále pôsobia aj v oblasti budúceho internetu, internetu vecí, služieb a tak ďalej a e, je to otázka softverových iniciatív. A mimochodom, ja som predseda e, výboru Európskej technologické platformy. Takže problémom je to, že e, prebieha množstvo diskusí aj paralelne niektoré diskusie doznievajú, niektoré diskusie začínajú a je potrebné urobiť v tomto poriadok podniky a organizácie, ktoré podporujú tieto aktivity a väčšina z nich eh, podporuje viac než jednu z týchto aktivít, niektoré podniky podporujú všetky tieto aktivity, by naozaj mali záujem o menej eh, zložitý, eh, zložité prostredie v rámci týchto diskusí. Ďalší aspekt sa týka rýchlosti príjmania rozhodnutí a vo svete internetu rýchlosť je vysokou hodnotou, dôležitou hodnotou. Niekedy príjmame rozhodnutia rýchlo, ale neimplementuje rýchlo a niekedy nedokážeme ani prijať rozhodnutia rýchlo. Uvediem príklad. Európsky technologický inštitút. Prvé diskusie s predsedom komisie Barozom boli v roku 2006 a prvá implementácia a, vlastne nastal až v roku 2010 a teraz v roku 2011 hodláme naozaj začať pracovať Medzičasom, mimochodom, bol založený Facebook a stal sa významným aktérom na svete medzi časom Apple zaviedol iPhone a iPad a Siemens e, vytvoril e, svoju e, divíziu pre obnoviteľnú energiu, ktorá zamestnáva teraz už okolo 10 tisíc ľudí. To znamená, svet sa mení veľmi dramaticky a veľmi rýchlo a ak sme príliš pomalí pri príjmaní našich rozhodnutí, tak tie rozhodnutia už nemusia byť relevantné. V prípade Európskeho technologického inštitútu a e, samozrejme, e, tá myšlienka je vynikajúca, prepájanie výskum podniku a po, e, prepájanie výskumu a podnikov. A my túto myšlienku stále podporujeme, bohužiaľ trvalo príliš dlho, kým sme sa dostali tam, kde sme sa dostať mali. Ďalšia téma, o ktorej chcem hovoriť, súvisí s tým, že e, naša mentalita je e, založená na, na, na kontrole skôr než na dôvere. A myslím si, že e, v oblasti výskumu je práve tá dôvera mimoriadne e, dôležitá a e, investujeme euro do výskumu a inovácie, ale ďalšie euro do kontroly výskumu a vývoja e, a, a, a inovácií, a e, do písania správ a tak ďalej. To znamená, ak by sme viac tým, ak by sme viac verili, než kontrolovali, tak by sme mohli investovať viac prostriedkov do výskumu a vývoja, než do kontroly výskumu a vývoja. Neznamená to, že hovorím, že nie je potrebné veci kontrolovať, ale je potrebné správne nastaviť ten pomer medzi vynakladaním prostriedkov na inovácie a vynakladaním prostriedkov na kontrolu inovácií. Toto by malo byť naozaj lepšie vyvážené. Aby som to zhrnul, e, uberáme sa správnym smerom, musíme zredukovať zložitosť nášho prostredia, zredukovať, definovať naše priority, konať rýchlejšie a jednoducho pracovať na základe dôvery. Ďakujem za pozornosť. Bedanke mich auch sehr. Herr Dr. Aschatz, das war... Ďakujem pekne. Naozaj ďalší zaujímavý príspevok. A ako ďalší dostane slovo pán Šublin, či Šublán, neviem, ako sa to presne číta, hovorí pán predseda, ktorý je zástupcom Európskeho investičného fondu. Nech sa vám páči. Um, um, uh, Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem pekne za pozvanie sem k vám. Teším sa, že môžem prispieť k vašej práci, že môžem reagovať na vaše otázky. Ja som obyčajne veľmi disciplinovaný, takže moja prezentácia podľa odporúčaní uh, sekretariatu bude v mojom materinskom jazyku. Cieľom môjho krátkeho príspevku je porozprávať vám o našich skúsenostiach, o mojich skúsenostiach vo funkcii manažera inovačného fondu. A rád by som teda bol, keby som naozaj bol nápomocný vo vašich diskusiách. Krátko k EIF. My sme súčasťou skupiny Európskej investičnej banky, zaoberáme sa rizikovým kapitálom a pokrývame prakticky celú fázu financovania. Teda príprava založenia, založenie, garančné operácie, tzv. mezaninové fondy a tak ďalej. My dostávame prostriedky od Európskej komisie, od Európskej investičnej banky a od členských štátov v rámci regionálnej politiky. Rád by som vás poinformoval o našej činnosti v oblasti rizikového kapitálu a tiež vám chcem porozprávať o garanciách, o našich skúsenostiach a o možnostiach vylepšenia s výhľadom budúcich, budúcich operácií, budúcich projektov. Rizikový kapitál je mimoriadne dôležitý, ide o mimoriadne cyklický trh, ktorý prešiel viacerými krízami. Rok 2000, rok 2008, v roku 2010 sme preinvestovali asi 2 miliardy eur a tretina z toho boli verejné prostriedky. Rentabilita v tomto sektore je veľmi nízka, často negatívna a ten trh je blokovaný, veľmi málo spoločností sa dostáva momentálne na burzy. Prečo je to tak? Mnohé firmy potrebujú financovanie rizikovým kapitálom, nedostanú sa k investíciám od tradičných bank, majú teda veľký problém s financovaním, takže tento sektor je veľmi dôležitý na ich financovanie. 350 fondov kapitál, rizikového kapitálu sme teda financovali. Našim cieľom je prilákať súkromné investície 5 miliard eur. Spravujeme v rámci EIB. Za súčasných trhových podmienok naše intervencie predstavujú asi 50 tých fondov, na ktorých sa zúčastňujeme, v ktorých sme účastní. My spadáme pod e, Európsku úniu, komisia je jedným z akcionárov a preto spadáme aj pod trhový dohľad. Takže podmienky sú mimoriadne komplikované, no a my sa snažíme náš model fungovania ďalej rozvíjať. Klasickým modelom bolo intervenovať vo fondoch, ale e, tieto fondy musia byť financované aj z iných zdrojov. My nemôžeme odfinancovať všetko. Naša účasť predstavuje iba 50 Spolupracovali sme s privátnymi, so súkromnými bankami alebo fondami, Španielsko, Francúzsko, Veľká Británia, spolupracujeme aj s verejnoprávnymi organizáciami a takouto formou sa snažíme podporovať financovanie pokrokových technológií. Corporate venturing, toto je veľmi dôležitá kapitola, spolupráca s veľkými podnikmi z oblasti farmaceutického priemyslu, informačné a komunikačné technológie firmy pôsobiace v tejto oblasti a tak ďalej. A tiež je tu úzka spolupráca s národnými partnermi. Možno aj v záveroch rady ste si všimli, že je tu snaha zriadiť patentový fond spolupráci so sporiteľňou KES de Depo vo Francúzsku a Casa Depozito Deposito je našim partnerom v Taliansku. Máme teda po celej Európe množstvo partnerov, s ktorými sa snažíme hľadať nové inovatívne nástroje. Tiež sa snažíme podporovať transfer technológií. Snažíme sa upevniť prepojenia medzi e, výskumnou obcov a trhom. Snažili sme sa raziť nové cesty a pevne veríme, že aj do budúcna sa nám bude dariť vytvárať flexibilné nástroje, inovatívne nástroje. Rád by som vám v tejto súvislosti uviedol jeden príklad z oblasti transferu technológií. Ide o malé podniky, licenčné konania a dohody o spolupráci. Momentálny program sa sústreďuje na malé a stredné podniky a neumožňuje nám podporu takýchto opatrení, keby sme keď sa pozrieme teda na um, licenčné konania, tieto idú často na prospech väčších podnikov. Sú to mal, projekty, pri ktorých musíme hľadať nejaké miestne zdroje, miestne fondy, tak aby došlo naozaj k prepojeniu medzi výskumom a vývojom, medzi univerzitnou úrovňou a trhom. Univerzita v Manchestri napríklad, tam vzniklo UMIP Premier Fund, ktorý sme spolufinancovali. A takto spolupracujeme s viacerými univerzitami. Záruky sú tiež veľmi dôležitou súčasťou našej činnosti. V rámci programu pre inovácie do roku 2013 je to tzv. program CIP. Tam sme prijali záruky vo výške 220 miliónov eur. Dohromady ide o pôžičky vo výške 3,8 miliardy eur pre malé a stredné podniky. Ide o vytvorenie toho tzv. pákového efektu, prilákanie súkromného kapitálu používaním verejných zdrojov. Toto je oblasť, ktorá je mimoriadne dôležitá a v tejto súvislosti by som raz zdôraznil spoluprácu s národnými partnermi. 90 tisíc podnikov bolo financovaných v rámci CIP a 50 z nich sú naozaj podniky vysoko inovatívne. Veľká väčšina týchto podnikov, viac než 80 predstavovali malé a stredné podniky, často podniky s menej než desiatimi zamestnancami. A my sa snažíme posilniť e, oblasť e, vzdielania rizika pre malé a stredné podniky v rámci Risk Sharing Facility, tak aby sme podporovali malé a stredné podniky, ktoré sa zaoberajú výskumom, vývojom a inováciami vo vyššej miere. Program CIP je všeobecného charakteru. Sústreduje sa na všetky inovatívne, inovatívne podniky. Banky sa veľmi málo sústredujú na malé a stredné podniky, čas dochádza k výberu tých inovatívnych podnikov. Takže my sa musíme snažiť pôsobiť na banky, máme s nimi uzavreté dohody a my sa teda snažíme v tomto rámci nájsť malé a stredné podniky. My potom príjmeme záruky a tie banky ich potom financujú. A my teda musíme spolupracovať s bankami pri hľadaní, nachádzaní týchto, týchto podnikov, ktoré sa oplatí takýmto spôsobom podporovať. Toto je mimoriadne komplikovaný postup. Sú na to potrebné veľmi úzke vzťahy s bankami. A v súvislosti s verejnými prostriedkami v súvislosti s eh, podpornými prostriedkami eh, je často zložité definovať inovácie. Také kritériá máme uplatňovať? Dvor auditorov pripravil určité kritériá, a ak tieto nie sú držané, tak tie banky často musia prostriedky vrátiť a toto má negatívne aspekty na realizáciu týchto operácií. Takže si naozaj uvedomujeme, že podniky takéto záruky potrebujú. Sú tu určité sektory, ktoré sú dôležité, ako napríklad e, životné prostredie, energia, kultúra. Tam naozaj dochádza k inováciám a sú to sektory strategického významu pre Európsku úniu. Takže aké ponaučenia vyplývajú z našej, z našej doterajšej činnosti? Toto je kľúčová časť mojej prezentácie. Pridaná hodnota inovačného programu do veľkej miery závisí od geografie, od trhových podmienok a je to veľmi ťažké posúdiť vopred. Napríklad cezhraničné projekty teda povedať, že programy na to, aby boli podporované, musia byť cezhraničné. Toto je príliš reštriktívne kritérium. Nové členské štáty napríklad majú často problémy s prístupom k rizikovému kapitálu. Tam máme Capital Development Fond. Sú tu teda veľké rozdiely medzi členskými štátmi, tými novými a tými staršími, ako napríklad Francúzsko alebo Nemecko, kde ten trh je naozaj mimoriadne rozvinutý. Potom tie cykly, otázka cyklov. A táto pridaná hodnota sa časom aj mení. V roku 2000 napríklad trh s rizikovým kapitálom mohol 200 miliard eur súkromných investícií prilákať. Verejné prostriedky boli investované v tých ranejších fázach celého cyklu. A teraz, ak sa trh znova o 3 roky rozbehne, tak aj tá európska hodnota bude vyzerať inak. Budú tam potrebné určité prispôsobenia. Takže naozaj je potrebné neustále sledovať aktuálny vývoj na trhu, aby sa optimalizovalo využívanie verejných zdrojov. A toto samozrejme platí aj pre záruky. Druhá vec, na ktorú som chcel poukázať, to je tá dodatočnosť. Subsidiarita, potreba synergii, úzkej spolupráce s národnými partnermi. V niektorých oblastiach, ja už som hovoril o tom patentovom fonde, na ktorom teraz pracujeme s partnermi v určitých krajinách, otázka autorského práva, Japonci, Korejci, Američania to majú svojím spôsobom upravené a toto je naozaj strategická problematika. Malé a stredné podniky nemôžeme v tomto nechať osamotené. Potom otázka flexibility, pružnosti usmernení, ktoré platia a budú platiť do roku 2020. Nemôžeme skrátka vychádzať z toho, že budeme schopní pokryť eh, v desaťročnom období všetky trhové segmenty, segmenty. Tieto usmernenia teda boli prijaté na obdobie desiatich rokov, preto je dôležitá veľká flexibilita, čo možno najväčšia stručnosť, aby sme mohli príjmané opatrenia prispôsobiť potrebám. Takáto flexibilita nám chýbala v čase, keď kríza vznikla a tieto usmernenia sme prijali presne z tohto dôvodu A ešte na záver. Dôležitá je komplementarita a dobré prepojenie rôznych nástrojov, ktoré sa na európskej úrovni realizujú. Máme tu štruktúrálne fondy, pôžičky EIB, regionálne fondy, granty a tak ďalej. Potom sú tu opatrenia národných inštitúcií, často dochádza k technickej podpore a všetky tieto opatrenia musia byť koordinované a musia byť jeden s druhým v súlade. Teda dokopy musia byť optimalizované podľa regiónov, podľa sektorov a to pravidelne. V opačnom prípade bude dochádzať k duplicite, ktorá je zbytočná a príliš drahá. Toto je teda podstata toho, čo som vám chcel odkomunikovať. Ciele do budúcnosti vychádzajú z tých cieľov minulých, eh, transfer technológií, ochrana duševného vlastníctva, výskum, vývoj, napojenie na trhy, pôsobenie proti cyklického charakteru, potom vysokoinovatívne podniky, fondy rizikového kapitálu, A do tohto spadajú aj e, oblasti ako napríklad sociálne inovácie. Takže aj naďalej chceme zohrávať e, priekopnickú úlohu, chceme konať kontracyklicky s ohľadom na vývoj trhu Vnímame to ako našu úlohu pôsobiť v prospech malých a stredných podnikov. Naša definícia malých a stredných podnikov je veľmi široko poňatá. Podporujeme všetky podniky, ktoré sa nachádzajú v rastovej fáze. Hovoril som o tých nástrojoch financovania. Máme určitý rámec, ktorý musí byť stabilný, Európsky patent je v tejto súvislosti veľmi dôležitý. Daňová reforma, ktorá zabraní dvojitému zdaneniu. Toto sú teda nástroje, ktoré sú veľmi dôležité ako doplnkové k našim finančným nástrojom. Ďakujem. Ďakujem pekne, pán Šublan. Myslím, že to bolo veľmi zaujímavé, aj mimoriadne komplikované. Našim cieľom je teda dosiahnuť viac inovácií a myslím, že teda to, čo ste nám povedali, je v tomto zmysle veľmi nápomocné. Potrebujeme zo pár minút na prípravu ďalšej prezentácie na obrazovke a potom budeme hneď pokračovať. Následujúcim rečníkom bude keďže sa všetkým teda darí hovoriť stručne. Máme naozaj veľmi dobrú možnosť eh, klásť otázky a počúvať odpovede. Predsa len ďalší ročník ešte potrebuje minútku na prípravu. Bude to pán Vasara. Dúfam, že to meno som dobre vyslovil. Je to zástupca z Fínska, Pöri Management Consulting. Vítam vás tu. A teraz je na vás, aby ste vystúpili s vašou prezentáciou. Some seconds. Only minute. Herzlich willkommen. It's your turn. Vítajte a máte slovo. Ďakujem. V prvom rade by som chcel poďakovať za to, že ste ma pozvali na toto podujatie. Myslím si, že kľúčom k mojej prezentácii je veľmi ťažko vysloviteľné slovo bőr. Možno ste o tom slove nepočuli, ale je kľúčovou zložkou fínskeho inovačného systému tento výraz bőry ja pôsobím v oblasti inovácií už e, niekoľko rokov, ale e, to, čo budem teraz e, hovoriť a prezentovať, neberte ako návod, ktorý je potrebné replikovať. Začnem ale veľmi dôležitým slovom. Efektívnosť zdrojov. Fínov je 5 miliónov a máme len biomasu a mozgy. To znamená, musíme byť efektívni eh, v oboch smeroch. A my sme eh, vytvorili tzv. klastrové výskumné, výskumné eh, združenia, to znamená, to sú podniky, výskumné ústavy a a univerzity a v rámci odvetvia sa vytvárajú takéto klastre, takéto zhluky a Eh, vláda eh, krie 50 nákladov na výskum. Samozrejme, a eh, šokom sa nevyhýba ani Fínsko, šokom súvisiacím napríklad hospodárskou recesiou. Možno, že ste čítali siahodlhé články o recesii, o hospodárskom poklese a kríze. A možno, že to súvisí s diskontinuitou. A to znamená s prerušením kontinuity. A toto je práve moment, kedy je možné veci uh, zvrátiť. Takže čo uh, môžeme urobiť? Samozrejme, uh, proti recesii sa brániť uh, nedokážeme, ani odvracať uh, nedokážeme efektívne, ale môžeme byť inovatívne. A ja sa ospravedlňujem, to, to vyzerá veľmi uh, ako dielo uh, eh, biznis konzultanta. Ja som sa to snažil uh, pekne uh, prezentovať. Máme tu veľké D, defense to offense, uh, to znamená od obrany k útoku. Uh, uh, tu mi napadá analogia z uh, topiacimi sa ľadovcami a so snahou e, pobrežných krajín chrániť si svoje pobrežie tak, aby ho ne, alebo územie, aby ho nezaplavovala voda. Takže pozrieme sa na to prvé D, defense to offense, to znamená od obrany k útoku. My, ak máme nejaký uh, silný sektor, je dôležité ešte viac ho posilniť. Európsky chemický, chemický sektor je popredným odvetvím v celosvetovom meradle. Zároveň nedostatok vzácných kovov a zemín je e, jednou z veľkých priorít a prečo by nemohol byť európsky chemický e, sektor e, prekopníkom napríklad v poskytovaní náhrad eh, založených na biomase. A ďalšia otázka súvisí eh, s, so zvedavosťou, to znamená s tým, čo robia tí iní. A zvedavosť je v oblasti vedy o mnoho hĺbšia než v iných eh, oblastiach. Jednoducho vedci e, sú zveraví, chcú vedieť, čo sa deje, chcú, čo, chcú vedieť, čo sa deje a a e, mali by sme zabraniť tomu, aby nás niekto kopieroval. My sme mali byť múdri, dosť múdri na to, aby sme aj my boli schopní sledovať, čo robia iní a inšpirovať sa tým. Máme najväčšiu koncentráciu vzdelených mozgov na svete. Mali by sme a, pokračovať v inovácií, ale e, mali by sme e, založiť e, systém, ktorý ochráni to, čo bolo vynájdené. Napríklad e, Európsku licenčnú agentúru, pretože e, e, nie sme tak múdri, aby sme si mohli dovoliť opätovne obojovať koleso. My by sme mali to koleso patentovať a jednoducho budovať na tom, čo sme už inovovali, čo sme už vynašli. A sú podniky, ktoré žijú z patentového portfólia. Veľmi dobrým príkladom je e, spoločnosť nášho priateľa Billa Gatesa. A my máme možnosť v Európe e, vytvoriť e, systém, ktorý bude podporovať inovácie, ktorý ich bude chrániť. Teraz defragmentácia. To je to druhé D. Opätovne ja už som tu uvádzal niekoľko eh, skratiek, eh, tie skratky EIT, EIB, E a podobne. A otázka je, ako vyzerá európsky výskum? Uh, ťažko zodpovedateľná otázka. Som si istý, že niektorí ľudia dokážu na túto otázku zodpovedať, ale musím povedať, že ten obraz je celkovo defragmentovaný a jednoducho e, my veci skôr zriedujeme, než e, sa na ne koncentrujeme práve cez túto defragmentáciu. E, my vo Fínsku máme radi ten koncept klastrov. On je veľmi dobrý pre Eh, krajinu veľkosti Fínska. Eh, je veľmi, tento systém je veľmi dobrý pre krajinu, ktorá je dobrá vo vývoji eh, softvéru, ktorá má vzdelaných pracovníkov, ale Existuje teória, že inovácie, k inováciám dochádza aj medzi klastrami a my zistíme, že je to pravda a my e, začíname pracovať na vývoji ďalšej generácii e, klastrov, ale mám k dispozícii len 10 minút, takže nemám možnosť e, zajsť do väčších detajlov. Máme napríklad program budúce biorafinérie, v rámci ktorého americkí výskumníci, chemici, inžinieri a biológovia sú spájani, aby Napríklad e, rozmýšľam nad tým, čo urobiť e, s chemickými látkami na báze dreva. Nemôžem prezradiť, čo e, táto skupina už objavila a na čo prišla, ale je to presne to, čo by sme mali robiť. A zdá sa, že to funguje. A problém pre nás, podobne pre iných, je, že to je nepreskúmané územie. Jednoducho to je územie, na ktoré e, podniky veľmi váhavo vstupujú a oni sa zameriavajú na svoju kľúčovú obchodnú činnosť. A zdroje. Ďalšia dôležitá vec. A nie je to len uhlík, ale je to aj voda, biomasa, kovy, energie. A, a podniky, ktoré majú svoju uhlíkovú politiku, zakrátko budú príjmať svoju vodnú politiku alebo biomasovú politiku a podobne. Je potrebné, aby sme boli lídrom v schopnosti kombinovať všetky tieto zdroje a aby sme boli e, schopní vyťažiť maximálnu hodnotu udržateľným spôsobom z vecí ako biomasa, lebo môže ísť o materiály pre autá, môže ísť o chemikálie, elektroniku, kozmetika, kozmetiku, potraviny a tak ďalej. Toto všetko je vyťažiteľné z biomasy. Ďalšie D, deregulovať. E, dnes zistujeme, že a pred nami stojí veľmi dôležitá otázka, na ktorej je potrebné nájsť odpoveď. My máme mozgy, máme e, výskumné týmy. V Európe teoreticky máme aj prostriedky, ale dokážeme e, v priebehu dvoch mesiacov zorganizovať zmysluplný projekt? Nuž, pochybujem. Jednoducho nám chýbajú tie nástroje na príjmanie rozhodnutí, rýchlych rozhodnutí, e, vďaka ktorým by sme boli schopní dať dohromady takéto veľmi kreatívne a inovatívne týmy. A tento nástroj nám chýba. Takisto je potrebné prispôsobiť naše ciele. E, často dochádza k Ehm, k spin-off efektu, to znamená e, e, efektu tomu, že sa nepridržame prijatého rozhodnutia, ale veľmi rýchlo a veľmi často sa od neho odchylujeme. Niekedy mám pocit, že každá časť Európy e, chce byť nanoúdolím, alebo silikon údo, silikonovým údolím, alebo biomasovým údolím. Nuž, um, tie údolia majú ale veľmi, veľmi strmé kopce, ktoré je potrebné zdolať, kým sa dostaneme na globálny štandard. Je potrebné tieto údolia poprepájať, využiť unikátne európske silné stránky a my potrebujeme mať slobodu, inovovať, flexibilitu, prispôsobovať a takisto finančné prostriedky v rámci týchto 3D. Ďakujem. Ďakujem pekne. Ten aplauz vlastne utvoril aj komentár k tomu dala by som dal slovo ďalšiemu rečníkovi, tomu doktorovi Burtonovi Limu, ktorý je z Stanfordskej školy inžinierstva, je riaditeľom. A dovolte, aby som ho nás privítal a hneď mu rozdal slovo. A takisto toho požiadal, aby dodržal rečnícky čas. Um, Everyone hear me? Uh, Ďakujem pekne, naozaj sa teším, že môžem byť tu u vás v Európskom parlamente. Ďakujem, že ste ma pozvali. Ďakujem teraz za tú možnosť, že Stanford University má možnosť na tomto fore vystúpiť. A teraz prejdem znova do angličtiny. Vďaka. Let's see, can we put this on full screen, please? <coughs> Under view. Takže Thank you. And yes, so, uh... No už ďakujem za slovo. Takže ja by som chcel povedať niekoľko slovom, slov o tom, aký je pohľad zo Silicon Valley a určite by som sa otázkam komercializácie eh, výskumu tu. V súčasnosti som v Bruseli ako odborník eh, z FP7 a ja pripravujem aj nejaké eh, návrhy pre komisiu, e, takže som tu v podstate ako pozvaný ako insider v oblasti e, výskumu a vývoja v poslednom roku som bol členom Írskej inovačnej task force, takisto som radil e, Estonsku, Dánsku k národným politikám. Momentálne pracujem s európskymi regiónmi o regionálnej politike e, pre inovácie, takisto pracujem aj s e, určitými vládnymi, inštitúciami, vládnymi agentúrami. Takisto som aj, bol som takisto aj teda poradcom v Británii pri volebnej kampanii, takisto som eh, učil na kurze na Vysokej škole pre pre inovácie. Na budúci týždeň budeme mať eh, študentov z Česka, z Talianska. Hovorím príliš rýchlo. Okay. Um, these are uh, the partners that we've had in Europe over the E, toto všetkých partnerov, ktoré sme mali za posledné 3-4 roky, aj krajiny, ktoré sme pozvali. A toto všetky si na od obrázku môžete vidieť, s kým všetkým spolupracujeme, teda v Írsku, Španielsku, Estonsku, potom regionálni partneri sú z Madridu, z Baskického regiónu, z Lyonského regiónu vo Francúzsku a potom ďalšími partnermi je inkubátor napríklad v Taliansku, takisto je tam kapi, asociácia pre rizikopitál a potom tie farebné krajiny sú krajiny, kde sme, um, robili, sme prezentovali tzv. tzv. anielov v oblasti rizikového kapitálu a ktorí takisto mali, radili aj pre, aj pre Európsku komisiu. Teraz by som sa konkrétne venoval otázke Silicon Valley. Pre tých z vás, ktorí tam nikde neboli, je to dosť veľký región pri zálive San Franciscom. Je tam 2,9 milióna obyvateľov. Je to teda stredisko rizikového kapitálu a high tech. My zabezpečujeme 40 investícií v oblasti high-tech v Spojených štátoch, v rôznych oblastiach, v zdravotníckej oblasti, v energetike a podobne. Silicon Valley je globálnym centrom inovácií vo svete. My naozaj sme mm, jedničkou vo svete z hľadiska technológií, financií ale sme veľmi schopní dostať e, rýchle nové technológie z úrovne podniku na globálnu úroveň Ehm, k tomuto využívame rôzne tieto klastre. Môžu to byť aj klastre medzi vládami, univerzitami, podnikmi, ktoré e, sa spájajú proto, preto, aby prinášali e, alebo prednášali alebo vytvárali nové inovácie a vlastne centrom tohto je Stanfordská univerzita, takže máme neustále návštevy z Indie, z Číny, Latinskej Ameriky a podobne. Napríklad v novembri sme mali 5-dňový workshop, workshop pre um, v šangajsku. um, miestnu samozprávu na Stanford University. Takže čo my robíme na Silicon Valley? Snažíme sa pomáhať kraj, firmám, aby mohli rýchlejšie rásť a rýchlejšie sa dostali na globálny trh a mohli vytvoriť nové pracovné miesta. Um, rýchlejšie snažíme sa um, podporovať e, nové myšlienky a technológie, ktoré majú šancu dostať sa globálnymi a takisto robíme aj výskum a vývoj s technológiami, ktoré sú svetovej triedy. To ide um, vo väčšine prípadov, teda nebo všetkých, keď je nejaký projekt pre inováciu a napríklad e, snažíme sa, e, alebo vlastne chodia k nám teda študenti tak z Ázie, zo Singapuru, z Japonska, aj z Európy. Takže e, po, vo mojej práci sa dívam na tú na Silicon Valley ako s strategickým e, regionom. E, pre Európu, ktorý však ale nie je dostatočne oceňovaný v európskych hlavných mestách. E, je tu jedna veľká komunita Nemcov, e, Belgičanov, Francúzov, Fínov, je tu, majú tu obrov Dánov, Švédov, sú obrovské obrovské potenciály v týchto eh, krajinách, eh, takže je to veľké centrum. Eh, nedávno už máme aj Českú republiku. Ďalšie krajiny prichádzajú teda do Silicon Valley a ďalšie firmy prichádzajú práve tam, pretože zistujú, že nedokážu nikde inde svoj, zabezpečiť rast svojim firmám tak, ako dokážu práve v Kalifornii. Takže veľmi veľa veľa týchto európskych firiem prichádza k nám a sú, sú tam takisto aj firmy, ktoré sú v oblasti infokončných technológií veľkým vzorom pre nich. Takisto Avšak eh, dnes vidíme, že by dostatok eh, veľa európskych eh, firm stredného veľkosti prichádzalo k nám. Vonkoncom nevidíme európske univerzity, že by sa obracali u nás, na nás o spoluprácu. Ehm, Stanfordská univerzita ponúka spoluprácu a boli tu určité vzťahy, ktoré boli s minulými rokmi. Boli to, bola to Oxford, Cambridge, Svajčarské vysoké školy. Mali tradíciu dobrej spolupráce. Technická univerzita z Mníchova napríklad e, Theo Delft, e, ďalšia univerzita, Švedská univerzita. Takže vzťahy medzi Stanfordskou univerzitou a Berkeley a európskymi univerzitami sa sústredujú predovšetkým na nemecké vysoké školy, e, škandinávské vysoké školy a britské. A žiadne iné teda neprichádzajú do Silicon Valley, aby e, si e, tvorili s nami vzťahy. Takže to tiež by malo byť podporované vládnymi, inštitú, vládnymi inštitúciami. Takže máme v Silicon Valley e, v podstate taký európsky inovačný ekosystém. E, snažíme sa pripraviť, vytvárať kultúru, ktorá bude e, podporovať vznikajúce podniky aj z hľadiska Napríklad sú aj v Amerike také podmienky, že máme za ustanovenia, ktoré zabraňujú bankrotu v tak, v firiem, ktoré nedostatočne sú úspešné. Ehm, ďalej poskytujeme firmám veľmi americký pohľad na svet. A keď si niekto vytvorí fir- založí firmu v Silicon Valley, tak je tam otvorené podnikateľské prostredie, oveľa rýchlejšie sa dostávajú, um, sa vytvárajú tieto procesy než v Európe. Uh, Ehm, financovanie je veľmi dôležité. Je tu uh, rôzny, uh, rôzny obrovský interval rôznych ehm, podporných nástrojov, ehm, rôzne výskumné inštitúcie, ktoré podporujú nové firmy. Inštitú, akademická poda takisto podporuje, je k dispozícii množstvo rizikového kapitálu, je možnosť fúzovať rôzne firmy a podobne. Takže tým sa vytvorila veľmi silná interná sieť v rámci Silicon Valley, ale takisto táto to vytvára aj nové e, vzťahy smerom k Ázii, Európe a iným regiónom vo svete. Takže preto e, Napríklad teraz prichádza Brazília, Čile, s nimi takisto máme nový, e, nové strategické partnerstvo, zvýšili svoju prítomnosť Čína, India, Singapur, Korea. Je tam množstvo študentov v, v, v Stanfordskej škole, v Berkeley, v tých výskumných laboratóriách Jednoducho my si myslíme, že nedostatočné prepojenie je práve strategické s Európou a myslíme si, že Európa toto veľmi, veľmi potrebuje. Takže my zabezpečujeme e, rizikový kapitál a veľmi rýchlo sa malým firmám podarí dostať na globálnu úroveň, prístup na trh, naši zákazníci či už sú to korporácie alebo spotrebitelia, v podstate e, veľmi rýchlo majú prístup k týmto novým technológiám. E, my pracujeme s tými, ktorí sú lidami v vlasti nových myšlienok. Takisto pre nás pracuje množstvo európskych výskumníkov a lídrov. Niektorí z nich e, sú momentálne v štátoch, niektorí by sa možno aj mohli vrátiť do Európy. Ehm, snažíme sa teda získavať eh, aj ľudí z európskych univerzít a kvôli našej eh, geografickej polohe máme veľmi úzke vzťahy s Čínou, Singapurom, Koreou, Indiou a Japonskom, takže ja by som navrhol, že pre Európu je dôležitosť Silicon Valley stále a nevyrastúca. Ehm, stále prichádzajú nové firmy do Silicon Valley pravidelne a preskúmavajú, ako by sa mohli tam usadiť Slovensko, Ehm, Slovinsko, Balkánske štáty a podobne, a už aj teda východoeurópske firmy. Čo by som pre vás mohol navrhnúť je, aby ste považovali o tom, že by ehm, sa sústredila naša spolupráca ako, e, alebo by ste sa mali sústrediť z hľadiska výskumu, ako e, lepšie zúžiť vzťahy zo Silicon Valley, ako posilniť vzťahy s, s inštitúciami Silicon Valley a potom určiť tie kľúčové inovačné procesy a urýchliť teda rýchlosť eh, inovačných procesov, ktorých eh, Európa zaostáva. Teraz mám určité konkrétne um, slova k eh, komercializácii výskumu. Napríklad v rámci našich projektov z FP7 um, nevidím ešte také prepojenie alebo taký, nás, taký skok z akademickej pôdy do, um, do reality, akú Európa potrebuje. Tu nie, nie som svetkom toho, že by sa to teda dialo. Je potrebné zabezpečiť um, iný postoj, teda tým, že je tu veľmi oddelená akademická pôda od tej komercionalizácie, teda od e, konkrétneho priemyslu. To treba lepšie prepojiť. Na Stanfordskej univerzite sa snažíme zabezpečiť samozrejme akademickú integritu univerzity, ale e, rešpektujeme, že akademická pôda je akademická pôda, ale máme veľmi úzke prepojenie s nimi a každý jeden projekt, napríklad z FP7, e, musí byť prehodnotený ehm, E, z hľadiska toho, že či má alebo nemá komerčný potenciál, či je životaschopný projekt, ktorý proste prišiel z prostredia výskumu a vývoja. E, a v rámci tohto programu sa nám podarí, môžeme teda preskúmať tieto programy a myslím, že teraz ten program FP7 sa môže sa posunieť do FP8. Takže mm, uvediem, môžem uvieť konkrétny príklad, kde si myslím, že napríklad, e, e, kde sa oplatí veľmi rýchle otestovanie nejakého nového nápadu. Napríklad e, tu máme, akým spôsobom sa dostane výskum do komerčného prostredia, Jedna vec je, že v Európe nemáte žiaden, e, žiaden rámec, napríklad musíte si určiť ten správny rámec. E, takže keď na ľavej strane máte e, v tom sivom výskum, ktorá je teda aj základný výskum a teda ten výskum v rámci projektu FP8, FP7, potom z toho, z toho papiera sa to dostane do určitého prototypu a tam tie prototypy môžu už prebiehať na určitý, v určitých firmách, ktoré existujú existujú a dnes e, e, asi e, tá rýchlosť toho, ako sa myšlienka pretaví do toho, aby sa dostala niekam do niečoho, to sa musí diať veľmi, veľmi rýchlo. Je treba zabezpečiť aj z otázku ochrany duševného vlastníctva a podobne. Takže, ale prvým krokom je určite vytvoriť e, túto rámec pre skomercionalizovanie výskumu a, a je treba zabezpečiť to, akým spôsobom funguje FP7 a FP8 na začiatku a ako budú, ako budú tieto prvé kroky inštitucionálne. Takže tie dve veci, tie dve, e, tie dva obložníky zatiaľ ešte nie sú vyriešené. Ja by som uvedol konkrétny príklad alebo konkrétne kroky, ktoré je treba podniknúť je treba využiť komerčný potenciál ako základné alebo formálne kritérium pri vyhodnocovaní projektov, um, takisto voľba týchto um, vyhod, vyhodnocovateľov alebo hodnotiteľov tej komerčnej priechodnosti. To nemusia byť len technici alebo čisto akademici, to musia byť osoby, ktorí, ktoré rozumejú aj podnikaniu a myslím si, že práve v týchto projektoch FP7 je zabezpečené zabezpečenie e, určitej centrálnej databázy, kde všetky tieto um, nápady, ktoré sa dostali do systému, boli uh, zaregistrované. A niekedy je ťažko jednoducho sa orientovať v týchto projektoch. Čiže my e, sledujeme všetky tieto projekty, všetky firmy, ktoré boli založené v tejto oblasti, na čom pracujú takisto tieto firmy, čiže to máme v tomto Samozrejme, že nevenujeme sa len projektám FP7, niektoré sú naozaj veľmi e, akože základného výskumu. Um, takisto ja som takisto dostal uh, uh, E, e, keď, som, keď som pracovala pre komisiu, mi boli povedané, že nesmiem posudzovať projekt e, z pohľadu komercionalizácie alebo z, z toho, že či, sa daj, či sú životaschopné. Ja si myslím, že keď máte takéto kritérium, tak vlastne zabíjate všetky projekty, pretože keď to nie je komercionalizácie schopné, tak jednoducho takýto projekt zlyha. A myslím si, že dôležité je, aby mnohé projekty, ktoré tu Európa mala, či, e, napríklad e, vesmírna agentúra, ktorá má takisto projekty, e, táto si napríklad vytvorila novú sieť pre e, komercionalizovanie. E, takisto sa spojili s tými tzv. anielskými investormi a v porovnaní s inými oblastiami FP7 bolo by dobre porovnať práve túto oblasť e, vesmírnych projektov E, že akým spôsobom skomercializovať takéto projekty, e, ktoré sa rýchlo dosť pretavia potom do procesov, aby sa mohli potom dostať do projektov EP7. Um, e, takisto som sa díval na dokumenty k EBANu, k EVVC a podobne považujem tieto pozičné dokumenty za dobre napísané a že tieto dve obchodné asociácie vám poskytujú dobré poradenskú službu. No uvidíme, uvidíme potom výsledky e, v závere. Myslím, že niekoľko otázok, ktoré si zaslúžia e, spomenutie, myslím si, napríklad v Írsku sme mali projekt, e, napríklad pod, podporu Eh, študentom, podnikaniu študentov, takisto reforma univerzít je veľký problém celkovo na svete, aby sa univerzity pretavili z starých modelov do nových, moderných univerzít, to je veľká výzva pre všetkých. Takisto sme diskutovali aj o vytvorení Európskeho inovačného centra v Silicon Valley. Myslím, že tento výbor podporuje túto iniciatívu a chcel by som za toto poblahoželať výboru, že podniká kroky v tomto smere. A napokon naozaj fungujeme s množstvom e, respektíve s nedostatkom údajov. Jednoducho nevieme, aký je dopad Silicon Valley na tvorbu pracovných miest v Európe. Moje informácie na báze vtipu sú, že Silicon Valley prispieva priamo e, priamo a, respektíve, ak by sme to chceli vedieť, potrebujeme množstvo štúdií k tomu, aby sme to mohli potvrdiť. Predseda, ďakujem pekne. E, bolo obrovské množstvo informácií, ktoré sme teraz dostali. E, teraz by sme mali mať možnosť e, položiť otázky. Nemali sme teraz e, viesť takú rozprávu, ktorú potom budeme ešte mať aj tak v našom výbore. Máme asi 50 minút času a mohli by sme tie informácie, ktoré sme dobdržali, mohli by sme ich trošku si prehlbiť. Mm, Prvé by som teda dal slovo pani kolegyni Merkis, e, spravodajkyni. E, kto chce položiť otázku alebo niečo, nejakú pripomienku, prosím, prihláste sa, nech sa ti páči. Ďakujem, pán predseda. Ďakujem všetkým panelistom za zaujímavé príspevky do tejto diskusie. Niektorí z vás boli naozaj provokatívni, vďaka za to, lebo nám to oživí diskusiu. Začala by som posledným ročníkom, pánom Lee. Ak to chápem správne, tak eh, ste povedali, že naša akademická obec funguje staromodným spôsobom tu u nás v Európe. Povedali ste, že sa zameriavame na ten základný výskum a nie na aplikovaný trhom blízky výskum. Z časti to súvisí s tým, že väčšina európskych univerzít sa nemôže zúčastňovať na projektoch, ktoré sú financované rizikovým kapitálom, čiže oni do veľkej miery závisia od verejných prostriedkov, takto sú skrátka naše univerzity financované. V tejto súvislosti otázku aj na pána Šublana. Myslíte si, že takýmto spôsobom by sme priblížili výskum trhom, keby sme reformovali univerzity takým spôsobom, že by mohli byť e, účastné na projektoch, ktoré sú financované nielen z verejných prostriedkov, ale aj zo súkromného kapitálu? Teda, že by aj rizikový kapitál mohol zohrávať svoju úlohu v akademickej pôde, na akademickej pôde. Tiež ste hovorili, že Silicon Valley možno je zdrojom pracovných miest v Európe. Prečo nevytvoriť taký Silicon Valley aj v Európe? Nie je to náhodou dané tým, ten úspech Silicon Valley, že ide o globálny projekt? A prečo by sme si nemali niečo podobné vytvoriť aj v Európe? Potrebujeme takéto globálne prepojenia. A ja som vycítila z vašich vyjadrení, že sa skôr ste skôr nastavení na Áziu a nie na Európu. Je to možno dané tým, že v Ázii je tá kritická masa a že tam sú k dispozícii zdroje, e, nerastné zdroje. My možno v Európe máme tie mozgy, ale nemáme to materiálne vybavenie. Nie je to náhodou tým. Tiež ste vraveli o tom, že inovácie v Silicon Valley idú oveľa rýchlejším tempom. Prečo sa to v Európe nedarí? Ďalšie kolo otázok na pána Šublana. Vy ste povedali, že potrebujeme jasné kritériá na definovanie inovácií. Toto potrebujú banky. A myslím, že všetci z vás povedali, že zároveň chceme veľkú mieru flexibility, otvorenosti, slobody. Takže jasné kritériá, obmedzené kritériá nie sú náhodou v protichode s tým cieľom flexibility a otvorenosti? Tiež ste sa viedli v tom zmysle, že sme skôr takými formalistami v Európe. E, tá formálna stránka je pre nás možno dôležitejšia než tá obsahová. Takže ako toto riešiť, tie odborné znalosti, ako prilákať odborníkov do európskych programov? Takže ako ako tieto odborné znalosti do nášho systému prilákať. A ešte posledná otázka z mojej strany na pána Vasaru. Ak sa budeme vstredovať na zdrojovú účinnosť, efektívne využívanie zdrojov, toto by podľa vás eh, mohla byť eh, taká veľká výhoda pre nás, Európanov. Vy ste povedali, že máme mnoho velíc, mnoho takých údolí a ak tomu tak naozaj je, kto rozhodne o tom, ktoré z nich zachovať a ktoré nie? Chceme nejaký prístup z hora nadol? Európska únia bude nejako diktovať, kde je to bolo najefektívnejšie, alebo to majú byť e, národná úroveň, regióny? Ako by toto podľa vás mohlo fungovať? Ďakujem. Ďakujem pekne. Kolega Girek sa prihlásil s ďalšou otázkou. Dann ist es effektiver. Ďakujem <coughs> bardzo. Ja właściwie... Ďakujem vám pekne. Ja, ak dovolíte, mám takú poznámku v súvislosti s tým, čo panelisti vyjadrili. Hlavne ma zaujalo to, čo hovoril pán Vasara. Kladiem si teda otázku, Kladieme si otázku, prečo tie inovácie majú taký zriedkavý výskyt a tento trh s inováciami je podľa mňa príliš monopolizovaný a toto je potrebné zmeniť. Ten monopol je potrebné uťať. Veľké podniky niekedy majú snahu inovácie blokovať. Oni majú v rukách patenty, a malé firmy a jednotlivci, výskumníci často čakajú niekoľko rokov, 4 roky na schválenie svojho patentu. Z tohto to všetko vyplýva. Ako by sme to mohli riešiť? Ja mám taký nápad, ktorý je relatívne lacný, mohol by to byť elektronický patent, to by sa dalo veľmi ľahko dosiahnuť, teda možnosť registrovať a zaručiť práva autorov inovácií, vynálezcov. Podľa mňa by sa takto inovácie naozaj rozbehli. Je tu veľmi pekná kniha Algoritmus vynálezu z pera ruského spisovateľa a on v tej knihe argumentuje, že prostredstvom algoritmov sa dá vynájsť čokoľvek. A takýto inovatívny potenciál spoločnosti je teda veľký, ale ako som už spomínal, je do veľkej miery blokovaný a nie je možné ho teda rozbehnúť. Preto sa mi naozaj veľmi páčilo to, čo ste povedali, pán Vasara. Ja teda vidím taký spoločný prístup v uvažovaní. Pán kolega Odi ako ďalší. Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem za všetky vystúpenia, ktoré sme si vypočuli. Ja som spravodajcom pre hodnotenie 7. rámcového programu pre výskum a vývoj. Ja som nemohol zrealizovať žiadne vypočutie sám vzhľadom na krátke lehoty, preto využívam egoisticky túto možnosť a položím tu svoje otázky. Komisia v roku 2010 vydala oznámenie, tam mala vydať 4, 4-mesačné štvormesačné omeškanie sa vytvorilo. Včera sme ten dokument dostali, ešte sme si ho nemohli ani poriadne preštudovať. Potrebujeme nové inštitúcie, Máme teraz novú komisiu, máme Európsky parlament, vznikli v roku 2009. Toto je to také jedno novum. Druhé novum v Európskej únii spočíva v tom, že Lisabonská stratégia zlyhala, je to jednoznačné, to už sme konštatovali, dôvody poznáme. Členské štáty neposlúchali, nebola tu koordinácia medzi európskou úrovňou a národnou úrovňou, pokiaľ ide o výskum a vývoj, finančné otázky pakt rastu a stability a tak ďalej. Máme teraz uh, stratégiu Európa 2020, toto je teda ďalšie novum. A tretie novum, toto je hospodárska situácia. Rámcový program pochádzal z rokov 2005-2006 a teda bol dohodnutý na obdobie 2006 až 2013. Teda bolo to politické rozhodnutie, ktoré padlo ešte pred krízou. A my sme teraz v kríze. Máme pred sebou ešte ťažké roky, aj v rámci rámcového programu číslo 7, teda roky 2011, 12 a 13. Sú to naozaj obrovské sumy, 51 miliard eur. V tom prechádzom by to bolo iba 17. A celé tieto prostriedky teda budú do konca tohto programu vydané. Takže v tých najbližších troch rokoch naozaj dôjde k vydávaniu prostriedkov vo veľmi zložitých rokoch, keď sa budeme snažiť z krízy vymaniť. Takže to sú všetko nové prvky a toto všetko je potrebné zohľadniť v hodnotení 7. rámcového programu. Komisia vo svojom dokumente teda e, nejakým spôsobom ehm, zverejňuje názory rôznych odborníkov, ale Nemôžeme predsa akceptovať, e, akceptovať teraz e, um, nejaké výhovorky typu to budeme riešiť v ďalšom rámcovom programe. Nie, veď ešte stále ten 7. rámcový program funguje, takže je ho možno potrebné pozmeniť. Čo tam teda môžeme pozmeniť v záujme európskeho hospodárstva? Pani Gutierrez Cortines ako ďalšia, nech sa vám páči. Ďakujem pekne. Ja som um, veľmi rada, že som počula to, čo som počula. A ešte rada by som si to raz vypočula, podobne ako dobrý film a ešte raz a ešte raz a možno zostala um, až do polnoci. V každom prípade um, rečníci hovorili o inovácii a inováciách, ale je to ešte niečo, čo je veľmi dôležité a je to skôr uh, tá filozofia, ktorú je potrebné zmeniť a takisto aj uh, postoje inštitúcií, a jeden spoločný faktor, ktorý som si vyvodila zo všetkých prezentácií, je, že prvá vec, ktorú musíme zmeniť, je postoj. Je spôsob, akým inštitúcie fungujú, je spôsob, akým EÚ funguje, je spôsob, akým fungujú byrokracie v členských štátoch. V prvom rade máme problém e, v tom, že Európa má alebo trpí regulačným syndrómom je to vlastne takmer náboženská dogma súvisiaca s autoritou a mocou. Znamená to, že sme príliš rigidní a neflexibilní pri e, tvorbe legislatívneho rámca a preto sa Európa chová veľmi lineárne a e, štát sa zdá byť dôležitejší ako trh. Ja som napríklad členkou výboru pre životné prostredie a myslím si, že smernica REACH o chemických látkach a je e, veľmi významným počinom, ale tiež si myslím, že ten prístup a nebol veľmi e, šťastný, pretože tá smernica zakazuje použitie určitých látok podľa e, objemov, e, respektíve podľa koncentrácií, ale toto má negatívny dopad napríklad na inovácie, pretože v takomto prípade sú vylúčené použitia určitých chemických látok na výskumné dokumenty. Napríklad v prípade pesticídov, ak berieme do úvahy túto náboženskú dogmu, znamená to, že Eh, máme eh, mm, nariadenie o pesticídoch, ktoré je eh, v, ktoré má taký efekt, že nemôžeme používať žiadne pesticídy na elimináciu škodcov, ktorí ničia úrodu pretože dané chemické látky sú zakázané v smernici REACH a jednoducho e, takisto sme nehovorili o, o klimatických zmenách, ktoré súvisia napríklad s výskytom e, škodcov. A preto je dôležité, aby európske inštitúcie žiadali externé hodnotenie rozsahu, do ktorého európska legislatíva a, ktorú vlastne európske, e, e, teda členské štáty EU, e EU kopírujú, a, a, a do akej miery európska legislatíva brzdí inováciu a kreatívnosť v Európe. A prvá vec, na ktorú sa musím zamerať, je spôsob, akým fungujú európske inštitúcie a takisto to rigidné pridržanie sa princípov a, rigidita a linearita jednoducho nie sú nástroje na riešenie zložitých e, situácií. A e, ten systém, v ktorom žijeme a pôsobíme, je veľmi komplexný, veľmi zložitý a jednoducho štátna byrokracia sa pohybuje iným tempom, o mnoho pomalším ako inovácia a, a to, to sú veci, ktoré e, sú vzájomne nezlučiteľné. My sme toho svetkami každodenne, e, veci ako Facebook a podobne. Jednoducho my nemôžeme sa stále snažiť uh, o stanovovať nejaké limity, mysliaci, že všetko, čo uh, sa urobí, musí byť najprv byrokratickým spôsobom schválené. Uh, toto je, vec, toto je tá hlavná výzva, pred ktorou stojíme do budúcna. Vyžaduje si to odvahu, ale musíme si uvedomiť, že e, nie je nič politické nekorektné, ak budeme konať takýmto spôsobom. Ospravedlňujem sa za e, tú trochu vášne, ktorú som vniesla do môjho príspevku, ale myslím si, že no, posolstvo je jasné. E, je to o európskych inštitúciách, spôsobom, akým fungujeme. Ďakujem. Pani Hercegová. Ďakujem. Pán predseda, bolo to veľmi zaujímavé mini vypočutie a chcela by som poďakovať sekretariátu výboru ITRE, spravodajcovi a taktiež kolegom, ktorí sa zúčastnili tohto vypočutia. Mám niekoľko otázok. A prvá. A inovácie sa stali portfóliom Európy v zmysle Lisabonskej zmluvy a, a, jednoducho je potrebné v tomto zmysle e, definovať, čo je možné urobiť lepšie na úrovni členských štátov a čo je možné robiť lepšie na a, úrovni EÚ vzhľadom na a, úsporné opatrenia a, programy, ktoré príjmajú členské štáty. Zdá sa, že členské štáty nedychtia potom, aby tieto veci e, ponechávali na svojich pleciach a očakávajú od Európy, že sa ich ujme robíme a, a teda chcem sa opýtať, čo teda Európa môže urobiť lepšie. Um, po druhé, ja uh, som spravodajkynia pre zákon o malých stredných podnikoch a, alebo pre legislatívu o malých stredných podnikoch a a e, inovácie s malými a strednými podnikmi veľmi súvisia. Mám otázku, ktorá súvisí s tým, aké sú veľké príležitosti v oblasti inovácií. Myslíme si, že e, ten úspech, ktorý sme dosiahli, je 1% celkového potenciálu, alebo 20, je to 20% celého potenciálu, alebo sme celý potenciál vyčerpali tým, čo sme dosiahli. To je moja druhá otázka, pretože ak mm, nevieme o tom, ako veľké je to, čo chceme e, dosiahnuť, tak ťažko vieme e, povedať, kde sme sa dostali e, a stále sa môžeme presvedčiť o tom, že sme dosiahli dosť, aj keď to, čo sme dosiahli, je len zlomkom toho celku E, ja súhlasím e, s e, tým, čo povedal fínsky kolega. Ak Európa bude príjmať úsporné opatrenia, čo je v poriadku, pokiaľ ide o verejné financie, ale pokiaľ bude príjmať Európa úsporné opatrenia, pokiaľ ide o spôsob myslenia, tak Európa je mŕtva. Jednoducho toto je prioritná vec, na ktorú, musíme, na ktorú musíme myslieť. A posledná poznámka. Máme množstvo problémov, pokiaľ ide o prístup eh, malých a stredných podnikov k financovaniu. Ale predstavte si, aké veľké problémy by sme mali, keby mali malé a stredné eh, eh, podniky o možnostiach financovania v Európe. Nuž postavili by sa do veľkého hradu, ktorý by siahal odtiaľto až do Paríža. Pretože všetci, ktorí majú záujem o prostriedky, tak by sa o ne chceli uchádzať a, a jednoducho e, ten monopol je e, informácia, alebo informácia predstavuje monopol a my musíme práve toto zmeniť. Monopol na informáciu. E, mimochodom, pán Ody, chcem povedať, že keby som stretávala a, a môjho manžela tak často ako kolegov tu na pôde tohto výboru, tak bol by e, veľmi šťastný. Takže ešte raz vás rada vidím. <laughs> Monsieur Keller. Kelly. pán Kelly. Ďakujem, pán predseda. Poprvé, nepočul som všetky prezentácie, pretože bol som na seminári o inováciách, ktorý e, organizovala spoločnosť General Electrics, ale som rád, že e, e, prebieha diskusia o inováciách aj na pôde tohto výboru. Pred Vianocami som bol súčasťou eh, delegácie EÚ do USA a v rámci eh, cesty do USA sme navštívili Silicon Valley, pozreli sme si, eh, mm, ako tam funguje, navštívili sme hlavné tie spoločnosti Cisco, eBay, Intel a tak ďalej. Takže bez pochyby sa dokážeme stotočniť s potrebou väčších prepojení medzi Silicon Valley a Európou dva body, o ktorý sa dotkol pán Lís a, uh, myslím si, že mu treba poďakovať za to, čo povedal. On hovoril o FP7 a o tom, že otázka komercializácie je veľmi e, zložitá. No zdá sa mi to veľmi šokujúce. E, viete si predstaviť, že e, v nejakých programoch, ktoré sú financované EÚ, najmä v oblasti výskumu a vývoja a realizácie, by e, komercializácia výsledkov, výsledkov vývoja nebola e, možná. Samozrejme, nie je všetko je odsudené na úspech a ja e, oceniam americký prístup, že aj neúspech je dobrá vec, pretože vieme, čo urobiť inak. Ale jednoducho otázka komercializácie alebo trhové uplatnenia a výsledkov výskumu je veľmi dôležitá. Pýtam sa, čo môžeme urobiť my a čo môže urobiť komisia my ako parlament a čo môže urobiť e, komisia, aby sa tieto podmienky zmenili. A po druhé, e, som veľmi rád, že ste uviedli, že niektoré z univerzít e, predstavujú bariéry inováciám. A ak by ste s týmito univerzitami hovorili, tak vám pravdepodobne povedia, že oni sú svetoví lídri, lebo toto je ten pojem, ktorý radi používajú. A, a uspokoje, s uspokojením e, vzhliadajú zo svojich výšav na zvyšok sveta a e, toto sú práve tie, tie výzvy, ktoré súvisia e, so spôsobom myslenia, ktoré musíme riešiť. A ja takisto dúfam, že dôjde k zmene v Európe, pokiaľ ide napríklad o to, aby univerzity neboli bariérami inovácií, ale aby inovácie uľahčovali. A otázka je, ako môžeme a, a dostať univerzity do tejto rovnice tak, aby boli a, e, a, e, progresívnymi aktérmi v celom procese. Ďakujem. Kolega Tuznovský. Kolega Tuznovský. Svoje kolegy. Ďakujem, a predseda. Nadviažem na svojich kolegov. Možno, že Mm, veľa hovoriť nebudem, pretože mnohé bolo povedané. Čo som chcel povedať, e, veľmi ďakujem. Myslím si, že práve vďaka e, doktorovi Lee e, sme si to vypočuli, vypočuli veľmi jasnú ukážku iného pohľadu, iného prístupu voči tomu, ktorý je tu zažitý v Európe a ako sa na to pozerá človek, ktorý žije v Silicon Valley a podiela sa na tom programe. Ja by som mal možno dve otázky a určené pánovi Šablenovi. Ako vy určujete inovatívny podnik? Ja si myslím, že to je veľmi ťažké, pretože pri našich skúsenostiach administratívneho postupu v EÚ je to možno niekedy aj bariéra toho, aby podnik, ktorý je naozaj inovatívny a prináša niečo nové, aby sa k tomu dostal, pretože všetky tie programy to, čo hovorili kolegovia, my sme veľmi nedôverčiví a musíme mať strašne veľa vyplnených formulárov, tabuliek, dokladovať množstvo vecí, takže si myslím, že je to veľmi komplikované a či to náhodou niekedy nie je bariérou, teda to, ako určujeme, ktorý podnik je inovatívny a ktorý nie je, podľa môjho názoru, sa to spozná až na trhu, teda či sa mu podarí vstúpiť na trh a uplatniť sa na ňom. Druhá otázka, určená doktorovi Lee to, čo hovoril kolega predo mňou. Aký vy vidíte ten najväčší problém 7. rámcového programu, pretože ide o obrovské množstvo prostriedkov, ktoré sú takto uvoľňované do výskumu, do nových inovačných e, stratégií, ale e, musíme pripustiť, že komercializácia v rámci európskych fondov je takmer neslušný výraz. My sa takmer obávame toho, aby sa tam neobjavila komercia, pretože s tým máme spojené niečo také, či to niekto náhodou e, neukradol, keď sa niečo skomercializovalo. A to isté platí aj o iných fondoch, nielen o fonde pre 7. rámcový program. Mnohé fondy, aj regionálne, keď sú preverované Európskou úniou, tak e, odrazu dostanú čierny bod, lebo e, sa tam objaví, je, sú to verejné prostriedky, ale mohlo by dôjsť ku komercializácii. Využitie alebo o využitie týchto prostriedkov na komerčné účely. Jeden známy projekt, ktorý bol teraz nedávno takto posudzovaný, bol projekt veľkého výpočtového strediska pre vysokú školu. Obrovský výpočtový potenciál, ktorý by sa dal využiť a samozrejme, my všetci dobre vieme, že sa veľmi ťažko ustráži to, či to bude len výskum. A teraz hovoríme, no boh chráň, aby to bolo komercializované. A to je práve tá bariéra, ktorú my staviame. Ak e, do toho dávame peniaze, e, predsa chceme, aby to e, tvorilo väčšie HDP, aby to bolo úspešné a my máme z týchto vecí skoro obavy a to sa stáva bariérou. Preto otázka, ako inovovať 7. rámcový program, alebo ten 8. Pretože to sú obrovské prostriedky, ktoré nie som úplne presvedčený sa e, vracajú v tej komerčnej sfére, z ktorej máme strach. A ešte raz ďakujem, pretože to bolo pre mňa e, skutočne jedno z najzaujímavejších vypočutí, ktoré som tu v poslednom období na pôde Európskeho parlamentu zažil. Ďakujem. Ďakujem pekne. Takže teraz nám ešte ostalo trochu času, neviem mi aby sme poskytli odpovede. Asi nebudem môcť všetci odpovedať na všetky otázky, takže ja by som vás sama požiadala, keby ste sa sústredili každý z vás na niekoľké z nich, aby sme potom mohli poskytnúť ešte dostať, alebo aby sme mohli dostať ešte obsiahle informácie. Takže dám slovo vám pán Šublan ako prvý. Merci beaucoup, euh, monsieur le président. Euh, Ďakujem, pán predseda. Len dve, dva aspekty. Prvá vec, tech, e, transfer technológií a e, prepojenie medzi e, univerzitami a výskumom. V podstate niekoľko rokov dozadu sme dostali Ehm, aby sme preskúmali možnosti oblasti zlepšenia, aby sme preskúmali možnosti, preskúmali možnosti zlepšenia vzťahov a aby sme to teda zahrnuli do rámcového programu. A to nebolo možné, my sme to chceli, ale nakoniec priority dostali finančné e, e, zdroje, toto bolo niečo, na niečo iné. Ale v tom čase sme vycestovali do Kalifornie, do Izraela, aby sme videli, ako fungujú iné modely, alebo ako videli také modely, ktoré fungujú. A snažili sme vytvoriť systém, ale e, takéto modely nie sú vždy možné všade, pretože ten transfer technológií potrebujú, aby popri univerzitách existovali už e, aj určité štruktúry, čiže potrebujete osobitnú finančnú štruktúru, kde univerzita tvorí takisto jedného akcionára a potom e, e sú tam ostatní akcionári takže aby ste prekonali problémy s dušeným vlastníctvom a podobne. Takéto sú v Británii, vo Švedsku, v Škandinávii, ale napríklad vo Francúzsku to niečo je veľký problém vytvoriť. Aj vo Španielsku je to problém. Keby sme mali e, viac prostriedkov, mohli by sme pracovať na tomto systematickejšie. Takže potrebujeme jednoznačne systému finančnú štruktúru a samotné, samotné peniaze sa nedajú poskytnúť univerzitám. To je jedna vec. Potom otázka zgrupovávania a synergického efektu spolupráce a podobne. Často e, ľudia po nás volajú, aby sme pripravili nejakú európsku politiku alebo domácu národnú politiku, aby vznikli krástre, e, toľko krajín, toľko on, inokoľko krajín. Nie je možné, aby tam nejakých 30 alebo koľko krajín spolupracovalo, alebo 100 krajín. Maximálny počet môže byť takých 15, ktoré môžu pracovať na princípe akejsi pavučiny, tam, kde výskumníci spolupracujú a vynálezcovia e, a nie tiež možné volať, aby sme tu mali na každom, na každom nejaké inovačné centrum, je potrebné radšej mať 20 dobrých v Európe. E, dnes do poludňa sme počuli množstvo protirečení. E, je potrebné, že aby naše definície boli e, jasné, ale zároveň veci boli flexibilné. To je veľmi ťažko dosiahnuť podstate ako aj ten program, o ktorom sa to hovorilo, bol určený pre všetkých, ale keď je program, vždy sa teda, nedá sa program vypraviť pre všetkých, vždy sa musia učiť nejaké kritéria. Um, potom je tu otázka toho procesu, že toho posudzovania, že či to naozaj je inovatívne, či to má taký a onaký výsledok a proces toho vyhodnocovania a už počas toho schvalovania projektov sa to posudzuje a v našich, našej organizácii FIE. my nepracujeme s firmami, my pracujeme s bankami a s fondami. My, my, našou úlohou je zohnať finančné prostriedky, tak aby aj banky mohli mať veľký príspevok inováciám. My nemáme žiaden e, priamy kontakt s tými malými a strednými podnikmi, ktoré v oblasti inovácií fungujú. Asi možno v budúcnosti budeme musieť už banky jednoducho nechcú znášať e, to riziko pre financovanie európskych e, fondov, pretože keď tie projekty nie sú komerčne životaschopné, tak toho sa banky boja. E, ja som hovoril s, vo Fínsku s jedným z naj z lídrov v týchto investíciách, teda v banke, a povedali, že v Európe sú tieto postupy strašne komplikované a že my sa toho nechceme teraz zúčastniť. Čiže potrebujete vlastne tých finančných sprostredkovateľov, ale minimálne aj pre nich je treba zabezpečiť jasnosť, jednoznačnosť v tomto prostredí a určitú istotu samozrejme. Ale v Európe je to veľmi, veľmi ťažké predseda. Ďakujem pekne. Myslím si, že tu boli viaceré zaujímavé otázky aj pripomienky. Chcel by som ešte sa dotknúť otázky vyhodnocovania rámcových programov. E, hovorilo sa tu teda o tom, že podnikateľský aspekt alebo aspekt komerčnosti sa tu dostatočne neberie do úvahy. A mm, je to teda na jednej strane určité pravidlo regulácie, na druhej strane je tu aj otázka voľby tých hodnotiteľov projektov a my máme veľa akademikov, oceňujeme ich eh, know-how a ich eh, schopnosti, ale nikdy nebudú oni schopní prekonať to, eh, ten prach toho, aby vedeli dobre posúdiť nejaký projekt hľadiska komercializácie alebo hľadiska jeho ziskovosti. Čiže bolo by dobré, keby sme do tých našich vyhodnocovacích E, rád, ktoré hodnotia projekty, nemali iba akademikov, ale aj dostali tam nejakých e, ľudí z podnikateľského prostredia. Ďalej, my, tu bol projekt e, Structure for Europe, ktorý by mal teraz zmeniť situáciu v Európe a je potrebné podporiť spoluprácu a keď nie je spolupráca, tak aspoň poskytnúť súťaž, pustiť tam konkurenciu a potom by ten najlepší mal E, vyhrať e, a potom by sme sa dostali tam, kde sú už aj ostatní. Potom bola tu otázka k e, IPR, teda k patentom. Samozrejme, že patenty sú dôležité, inak do nich by nikto neinvestoval, avšak keď je byrokracia a zbráni a strašne dlho to trvá, tak e, jednoducho by sa musí zabezpečiť e, nejaká kontrola kvality. Jednoducho, prečo to tak dlho trvá? Nedá sa jednoducho zo dňa na deň teraz e, skrátiť to vyhodnocovanie, ten čas vyhodnocovania, ale ten, ten, ten kontrola kvality tam zabezpečená byť musí. Potom ďalšia poznámka tu bola, že na jednej strane chceme jasné kritéria, na druhej strane, že potrebujeme viacej flexibility. A otázka je, že či sa o samo o sebe je protirečivé. Ja moja odpoveď na toto je, že to nie je. Môžem uvieť príklad zo soky. Je, to, je tam zadefinovaný e, manevrovací priestor, teda, v ktorom e, sa môžu pohybovať. Je tam dosť veľká flexibilita v rámci tých takých e, podmienok a myslím si, že takéto presne potrebujeme aj my tu v Európe také niečo, vytvoriť takýto nejaký priestor so základnými podmienkami a e, dať tam nejaké základné kritéria, jednoduché e, pravidlá. Myslím, že aj T. Burton si uvedol viaceré kritéria, že to musí byť menej zásahov štátu a viac e, kritérií podnikateľského duchu, väčšia flexibilita takéto niečo by sme mali vytvoriť ten, ten, ten priestor podnikateľský s jednoduchými pravidlami a dostatočnou flexibilitou. Potom čo sa hovorilo o Silicon Valley, súhlasím s Burtonom v tom, že aké všetky výhody má Silicon Valley. My takisto máme aj naše vlastné prevádzky tam ktoré sú úspešné, ale máme aj úspešné E, prevádzky momentálne v Číne, konkrétne v Šangaji, čiže Šang- do Šangaji už vzniká tak e, Silicon Valley. E, takisto hovoríme aj, z, rokujeme s ruskou vládou o Skokovo, aby sa z toho takisto stalo také podnikateľské alebo e, takéto inovačné centrum. A určite myšlienka Silicon Valley je ohromná myšlienka, ale dá sa aj v iných častiach sveta kvázi kopírovať a kde sa vezme do úvahy to, že svet je rôzny alebo rozmanitý, sú tu rôzne kultúry vo svete a jed, jeden z výhod práve e, Silicon Valley je, že e, tá kultúra odpúšťania, zlyhania projektu, e, to je veľmi dobré pretože je tam tá filozofia, že ak niekto e, má, robí projekt a tomu to nevíde, tak v Amerike si ľudia povedia, že sa poučil. V Európe sa považujú za skrachovaného. Takže je potrebné e, zmeniť aj túto kultúru, to je naša európska kultúra a asi bolo treba do nej priviesť viac otvorenosti. Samozrejme, že určité regulácie pomoc môžu, ale takisto nás môžu aj zablokovať. Ďakujem. Predseda, ďakujem pekne. Teraz pán Kotál. Uh, uh, Len veľmi stručne, keďže ja tu zastupujem malý a stredný podnik, teda to sú firmy, ktoré sú po, si pod prahom trhu veľkého. Takže chcel by som podporiť tých, ktorí, alebo podať tým, ktorí spracujú s trhmi alebo finančnými trhmi. Chcel by som povedať, že najväčším problémom malých a stredných podnikov je mm, prístup peniazom a obávam sa, že sa to tak skoro ani nevyrieši v budúcnosti, respektíve keď sa to nevyrieši, tak e, bude menej menej vynálezov a inovácií pochádzať z malých a stredných podnikov, ktoré ale tvoria veľmi dôležitú súčasť inovačného reťazca Eh, ale je ist jasné, že je, so sebou nesie riziko a môže aj z, to často nevýsť. Tak je potrebné zabezpečiť dostatok kapitálu, aby aj takéto zlyhania sa prekonali. Predseda, ďakujem pekne. Teraz pán Vazari. Mikrofón. Či nemá zapnutý mikrofón? Okay, yeah. There was a question from Rapporteur Merkis on, on resource efficiency. Bola tu teda otázka spravodajkyne Merkis. Top-down or bottom-up. Akým spôsobom sa teda má vyhodnocovať z, dora, z hora na dole alebo z dola nahor? obávam sa, že mnohé z takýchto že majú týchto centier vlastne majú jedného e, človeka, ktorý dosť je zavalený rôznymi e-mailami a kde sa to jednoducho môže stratiť. E, takže je potrebné zabezpečiť také tie um, motivačné modely, je potrebné zabezpečiť nejakú motiváciu pretože keď budeš úspešný, dostaneš toto a ak nie, tak už e, jednoducho si odsudený na to, aby si kde si zostal zmrazený. Takže e, budeš musieť svoj firmu asi zavrieť. E, takže zakázať ľuďom, aby boli iniciatívnymi, to určite nie je to, o čom teda inovácia je. Čiže tá kombinácia prirodzeného výberu a určitej určitých tej motivácie tam musí byť. Predseda, ďakujem a v neposlednom rade pán Lee. Thank you. Very... Ďakujem pekne. Teším sa, že ste použili slovo Facebook, že som to počul z úst poslanca. Ja používam Facebook aj link, LinkedIn. Používa prosím niekto z vás LinkedIn? Ktorí to zatiaľ nerobíte, nech sa páči, je to veľmi dobrý nástroj na profesionálnej úrovni, stretávanie sa s ľuďmi, kontakty. Všetci používajú v Silicon Valley ako Facebook, tak aj LinkedIn. Nie je to len pre tínedžerov, je to súčasť podnikania. Mnohé poznámky, áno, sú to veľmi komplikované otázky, veľmi komplikovaná problematika. Pán poslanec Českej republiky spomínal, že slovo komercializácia je akoby úražka, nadávka ale je tu ešte iné takéto slovo, ktoré sa často vníma s negatívnou konotáciou a to je slovo výskum. Hodnota výskumu na akademickej pôde v priemysle to nie je vnímané veľmi pozitívne. Áno, my máme v Európe mnoho špičkových univerzít, vieme, ktoré to sú, Mnohé iné sa snažia dostať na ich úroveň. Ja som viacej univerzít navštívil. A výskum tam prebieha. Je to čistý záujem toho profesora a nejaká širšia relevantnosť sa vôbec nerieši, pokiaľ ide o výber tých tém, pokiaľ ide o šírenie poznatkov, pokiaľ ide o práva duševného vlastníctva a tak ďalej. To sa vôbec nerieši. Takže ak ten systém univerzít nebude riadne fungovať, systém inoviácií tiež nemôže fungovať. To tak skrátka je, je to všeobecný princíp, ktorý platí. Vo všeobecnosti sektor univerzít je podľa mňa kľúčový, pokiaľ ide o urýchlenie, urýchlenie investícií. Platí to nielen pre USA, ale aj pre Ameriku, Indiu a ďalšie krajiny. Skrátka je potrebné prehodnotiť ten model, podľa akého univerzity fungujú. A mnohé európske univerzity majú problém sa preorientovať, pretože ich e, modely vychádzajú z obdobia koncom 19. očkom 20. storočia a je to Skrátka, vychádza to skrátka z toho predpokladu, že Hlavnou úlohou Európskej pardon, univerzít je vyučovanie a k tomu sa pridáva trošička výskumu. Stanford, MIT, Harvard, Berkeley a tak ďalej. Tieto univerzity sa zameriavajú v prvom rade na výskum. Sú také výskumné univerzity, tam sa tí profesori najímajú na základe výskumného potenciálu, na základe výskumných výsledkov, sú hodnotení na základe kvality študentov, e, kvality publikácií a tak ďalej. Vyučovanie je dôležité, ale nie je to kritérium číslo 1. Takže v Európe to zase funguje na základe vyučovania, teda e, profesori sú najímaní na základe vyučovacích schopností a nie výskumného potenciálu tak skrátka nemôžeme očakávať, že vo výskume budú rovnako dobrí ako v tom vyučovaní. Takže je potrebné si skrátka uvedomiť, že tá hlavná úloha univerzít je zakotvená v národnej legislatíve jednotlivých členských štátov. Sú to teda verejné univerzity, pre tieto platí. A neviem, či zatiaľ v Európe môžeme očakávať nejakú diskusiu, ktorá bude spochybňovať model, na, ktorom, na ktorého základe fungujú univerzity. Ale je to potrebné urobiť, pretože kým ten Ehm, výskum nebude namiesto prioritou číslo 1, tak nemôžeme očakávať eh, nejaké veľké inovácie. Takže treba prekonať to staré myslenie, že učenie je prioritou a že výskum a vývoj je len nejaký prívesok. Iný indický univerzitný systém sa momentálne prebudza, snaží sa posunúť smerom k výskumu. Čínske univerzity veľmi agresívne prechádzajú týmto výskumom, týmto um, vývojom, taktiež univerzity v Latinskej Amerike a tak ďalej. Takže toto je taká zmena myslenia, pokiaľ ide o modely fungovania univerzít. A ja by som očakával viac eh, takýchto myšlienok aj v Európe. Už uvidíme, koľko času prosím mám k dispozícii. ďalším vyjadreniam. Stanford neakceptuje eh, súkromný kapitál, rizikový kapitál. My sme neziskovou, neziskový subjekt. My máme hlavne výskumné granty od vlády USA, od nadácií a spoločnosti. Celé sú tam študentské, študijné poplatky a naše prevádzkové, prevádzkové eh, náklady asi 3 miliardy eur máme celkový rozpočet, granty to je asi jedna tretina z toho. A my nikdy sme neboli v priamom kontakte s rizikovým kapitálom. Tie e, súkromné spoločnosti, ktoré nás podporujú. Na to máme osobitné zariadenie. Istotne sa tým nezaoberá rektor my, e, na to, my máme e, na to osobitné oddelenie, čiže je to relatívne nebyrokratický proces. A Európske univerzity sa neobracajú na Harvard, MIT, na naše univerzity a skrátka oni neskúmajú ako naše modely orientované na výskum fungujú. Oni teda prídu, pozú si to tam, ale nejaké otázky zásadného charakteru nekladú. Otázka eh, bankrotov alebo práva, ktoré platí v prípade insolventnosti, či už eh, spoločnosti alebo jednotlivcov. Tomuto sme sa venovali aj počas reformy írskeho práva a malo by to prebehnúť na celoeurópskej úrovni, ak eh, chceme zmeniť to správanie od základov. Skrátka nad tým ľuďmi nemôže vysieť um, nejaká, nejaké prekliatie po celý zvyšok života, pretože uh, sa im nepodarilo, nepodaril nejaký podnikateľský zámer. Je tu podľa mňa rozpor medzi cieľmi európskej integrácie a inovácie napríklad rámcový program 7 alebo 8, keby tam tie komerčné aspekty boli viac zdôraznené ako cieľ, budú tieto komerčné výsledky rovnomerne rozdelené po celej EÚ? Nož zrejme nie, pretože aj ten rizikový kapitál eh, je nerovnomerne rozdelený, takže bude, bude vznikať určité napätie aj v súvislosti s tými komerčnými výsledkami, ktoré sa možno objavia len niektorými krajinami v súvislosti s rámcovým programom 7 alebo 8. Tomu je potrebné sa postaviť a tiež e, kohézia a integrácia e, je často v rozpore s inováciami a s rastom. Šanghaj, áno, toto je veľmi e, dôležitý zhluk, klaster z globálneho hľadiska to môže byť najväčší rival eh, Silicon Valley v najbližšom období. Eh, myslím, že v eh, horizonte 20 rokov európske klastery mm, skrátka sú ešte namile vzdialené od toho, aby boli rovnocenným konkurentom Silicon Valley alebo šanghajského klastra. Ja by som vás chcel srdečne pozvať, aby ste nás prišli navštíviť u nás v Stanforde. Čo tu ešte mám? Ďalšia otázka kolegyne zo Španielska. Vraveli ste, že vstupujeme do sveta, kde e, to je technicky čoraz komplikovanejšia rýchlosť e, technologického vývoja, príjmanie rozhodnutí e, sa neustále zvyšuje. Ak bude fungovať centralizovaný proces príjmania rozhodnutí v takomto komplikovanom, technicky náročnom prostredí, je to dobrý systém rozhodovania. No už ja si osobne nemyslím, že je to veľmi životaschopné a preto sa v Silicon Valley snažíme byť čo možno najďalej od vlády. My veríme v decentralizáciu, snažíme sa príjmať úrovne čo, rozhodnutia na čo možno najnižšej úrovni. Takže áno, mali by sme mať určitú kombináciu, pokiaľ ide o tie prístupy z dola nahor, z hora nadol, ale my preferujeme skrátka hlavne tú komponentu z dola nahor. A potom e, vrátenie prostriedkov investovaných do inovácií, to je dobrá otázka. Miliardy eur už e, e bolo do takých inkubátorov, do takých rôznych e, priemyselných parkov investovaných a je na čase, aby sa tie prostriedky vracali. Toto je bezpochybné. Toľko teda naše skúsenosti zo Silicon Valley. Ďakujem ešte raz pekne za možnosť vystúpiť tu. Ďakujem aj ja veľmi pekne, hovorí pán predseda, všetkým členom panelu. Ďakujeme pani Merkis, ktorá to tak výborne pripravila. Boli to naozaj vynikajúce argumenty a my sme sa trošku teraz dotkli tých inovácií, stali sa pre nás také hmatateľnejšie vďaka tým vašim prejavom, takže veľa vďaka za to a ešte na záver slovo dostáva pani Merkis. Ďakujem pekne rečníkom aj hosťom. Takže tou kľúčovou otázkou bolo, čo vlastne inovácie sú. Sú to určité myšlienky, ktoré sa úspešne uvádzajú na trh. Toto je taká jedna z možných definícií. Môžu už sú investície čokoľvek, chceme, aby eh, boli rýchlejšie, aby boli efektívnejšie, aby polúkali riešenia a hlavne chceme, aby inovácie sa diali v Európe. Preto sa musíme lepšie zamerať vo financovaní, pokiaľ ide o stabilitu, pokiaľ ide o jednoduchosť, ale hlavne nesmieme upustiť na ambíciách Takže chceme takého muža na mesiaci z Európy, Európana. Takže je potrebná určitá zmena, zmena prístupu, podpora kreativity, odvaha, odvaha upustiť od vecí starých, odvaha prijať nové rozhodnutia, odvaha koncentrovať sa. Musíme definovať tieto veľké výzvy a musíme si definovať postupy, ako ich prekonať v slobodných podmienkach. Máme tu už návrh správy o Unii pre inovácie. Ďakujem ešte raz všetkým účastníkom a vyzývam vám nás teraz všetkých v spolupráci v snahe dosiahnuť väčšiu mieru inovácií. Herzlichen Dank. Ďakujem pekne, dnes končíme a stretneme sa koncom februára.